Uh, Kolegovia, začneme popoludnejšiu schôdzu, takže najskôr sa ospravedlňujem uh, tým, ktorým sa neušlo miesto na sedenie. Mm, sadnite si na tie, do tých zadných hradov a keď niekto teda príde, tak mu budete musieť uvoľniť miesto. Môžete teda skúsiť nájsť si miesto niekde vzadu, v posledných radoch. V mene výboru Regi chcem povedať, že sme veľmi radi, že tu máme s kolegov z ITRE, aby sme diskutovali o veciach, ktoré sú dôležité nielen pre budúcu európsku politiku a viacročný finančný rámec 2014 až 2020, ale ktoré sú kľúčové pre rast, konkurencieschopnosť v Európe a my ako poslanci parlamentu to vnímame ako našu povinnosť zabezpečiť, aby regionálna politika a Horizont 2020, výskum, inovácie aby toto všetko išlo ruka v ruke, aby sa dosiahala synergia a aby Európa skutočne rástla, bola udržateľná v oblasti pracovných miest, konkurencie schopná. So mnou je tu aj predseda, predsedkynia ITRE. Chcela by som, aby ste povedali pár slov na úvod. Ďakujem, pani predsednička. Povedala by som, že sme veľmi spokojní, že e, môžeme spolu s vami sa zúčastniť tohto vypočutia a vypočuť si našich hostí, ktorí si s nami pohovoria e, o tom, čo by sme mali robiť. Naša predchádzajúca rozprava vo výbore ITRE E, viedla k záverom, že vzhľadom na to, že je to téma, ktorá od roku 2007 už bola riešená a že sme sa snažili harmonizovať výdavky v súvislosti so e, výskumnými programami a štrukturálnymi fondami ak v minulosti toto bolo, bolo, jed, bola jedna z možností, dnes je to už nevyhnutnosť. E, myslím si, že už tu nejde len o e, počúvať a chápať, ale už musíme sa vedieť aj rozhodnúť, ako najlepším spôsobom využiť disponibilné zdroje, ktoré nám e, poskytuje rozpočet, najmä pokiaľ ide o vedu, výskum a štrukturálne fondy, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom synergia medzi týmito dvoma e, svetmi môže posilniť to, o čom stále hovoríme, a e, teda o raste. Rast musí mať svoju podstatu, musí mať svoj význam Musí tu byť niečo konkrétne, musia tu byť konkrétne projekty a musia byť aj zdroje. Ja si myslím, že my tu môžeme nájsť spoločne odpoveď na tieto otázky. Spoločne, e, ja tu budem až do štvrtej, si vypočujeme našich rečníkov a hostí a som presvedčená, že dnešný hearing bude užitočný. Sme otvoriť našu schôdzu, máme hodinu 20 pred sebou máme štyroch vynikajúcich rečníkov, pokiaľ ide o ich skúsenosti a schopnosť prezentovať inšpirujúco svoju tému, dúfajme. Takže profesor Jacek Bulivský, ktorý je zástupcom štátneho tajomníka na ministerstve pre vzdelávanie, vyššie vzdelávanie, Edita Volt, štátna uh, e, tajomníčka Sa, uh, Sas, Saska. Máme profesora Tima Claypola z Univerzity zo Swansea vo Walese a Adriana Agrimi z Púlie z Taliansku je vedúca oddelenia pre výskum a inovácia. Poprosím rečníkov, aby samozrejme povedali všetko, čo nám chcú povedať, ale ak by ste sa mohli držať 15 minút, 10-12 minút by bolo ideálnych, aby sme mali čas na výmenu názorov a bez meškania poprosím pána Jaceka Bulinského, aby bol našim prvým rečníkom o synergiách medzi oboma politikami. Máte slovo, nech sa páči. Pani predsednička, dámy a páni, rozvoj moderného európskeho hospodárstva sa týka všetkých členských krajín. Ide o to, že treba brať do úvahy ambície a ašpirácie všetkých. Všetci máme potrebné e, znalosti, ktoré e, sa prejavujú v celej európskej spoločnosti. Niekedy e, sú pred nami prekažky v mnohých smeroch Konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, zvlášť v čase krízy, bude závisieť od spôsobu, akým využijeme náš intelektuálny kapitál, ktorý máme k dispozícii vo všetkých krajinách. Keď sa pozrieme na taký väčší obraz e, v, na poli intelektuálneho kapitálu vo vede a výskume, tak e, toto je zvlášť dôležité vo svetle víziev všade okolo nás. To znamená, že musíme posilniť spoluprácu, musíme rozvíjať špičkovú infraštruktúru vo vede a výskume, to znamená zaangažovanosť malých a stredných podnikov a zvyšovanie mobility, zvlášť mladých vedcov. Horizont 2020 eh, nemôže reagovať na všetky výzvy, ktorým čelíme a preto musíme zabezpečiť synergiu medzi Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondami a Horizontom 2020 a projektom COSME. Rozvoj európskej vedeckej oblasti si vyžaduje lepšiu koordináciu medzi týmito programami, ale tiež zvyšovanie vedeckého potenciálu členských krajín, čo znamená zvyšovanie rozpočtu na úroveň 200 miliard eur, ak efekt synergie sa má dosiahnuť eh, medzi 7. rámcovým programom a ostatnými programami tak to sa, o to sa pokúšame na národnej a európskej úrovni a Polsko je relatívne veľmi úspešné, keďže máme prebiehajúce projekty, eh, kde sa rozvíja spolupráca medzi priemyslom a eh, vedeckými komunitami. Musíme mať na zrateli aj nadnárodné programy, ako napríklad Euronet a spoločné programové iniciatívy, aby som teda spomenul niektoré z nich. Doterajšie skúsenosti by mali byť inšpiráciou, aby sme čelili ďalším vízom, ako napríklad integrácia do jednotného systému EIE, e, teda to by malo byť nástrojom v rámci horizontu 2020 ešte stále sme neprekonali problémy v oblasti toho, akým prebieha výskum, že sa nedostatočne využívajú existujúce kapacity. A takisto je problém e, získať k dispozícii finančné prostriedky, čo sa týka 7. rámcového programu. 10 hlavných e, vedeckých centier e, poberá, e, teda pokrýva 90 celkového výskumu. A to vyjadruje, ako marginalizované sú ostatné vedecké centrá, čo zasa vyvažujú programy ako napríklad Centra excelentnosti. Regionálny prvok v horizonte 2020, synergia s koheznou politikou, by mohli byť spôsobom, ako vytvárať európske klastre nadnárodnej iniciatívy. A čo je tiež potrebné, je paralelnosť programov, ktoré podporujú kohezné fondy, ako je Horizon 2020 rozvoj všetkých typov infraštruktúry, podpora programov ako napríklad Marie Curie a spoločné e, výskumné projekty e, susediacich regiónov musia priniesť želateľný výsledok. Horizont 2020 by mal prispieť k rastúcej excelentnosti vedeckých a výskumných centier a tiež by sa mala táto excelentnosť rozvíjať v celej Európskej únie. Z polského pohľadu ide o dosahovanie aj najlepších výsledkov v danej vedeckej oblasti a to znamená, že musíme venovať pozornosť tomu, čo je pridanou hodnotou v implementácii Horizontu 2020. Preto treba zdôrazniť, do akej miery toto všetko prispieva k lepšej implementácii príslušných ustanovení. Analýza excelentnosti výskumných programov do určitej miery zvýši kvalitu výskumných projektov a tiež prispieje k lepšiemu vyhodnoteniu, k analýze vedeckých tímov. Musíme povedať jasne, jasne že ustanovenia poskytnutované alebo navrhované komisiou sú neefektívne z pohľadu napríklad inteligentnej špecializácie výskumných centier. Ak chceme prekonať túto prekážku, musíme vytvoriť nové generácie e, regionálnych programov. Ide o identifikáciu najlepších výskumných centier v rámci konceptu inteligentnej špecializácie, budovanie národných klastrov, e, spolupráca e, tých hlavných európskych vedeckých centier. Toto je možné prostredníctvom synergií inovačnej politike a v kohézii. V hľadaní takejto synergie by sme sa mali venovať aj administratívnemu a finančnému rozmeru v priebehu rokovaní Horizont 2020 by sa mal zvlášť sústrediť na synchronizáciu postupov aby fondy boli ľahšie k dispozícii a aby sme zabezpečili ich eh, správne vynakladanie. Z finančného hľadiska je nevyhnutné, aby kohezné fondy na národnej úrovni sa aby podporovali štrukturálne reformy a aby sa zabezpečila excelentnosť. Musíme lepšie pripraviť týmy pre európsky kapitál. Kohezné fondy by mali zvýšiť e, účasť na výskumných programoch. Z administratívneho hľadiska musíme vytvoriť štruktúru a poriadok vo všetkých typov zostávajúcich otázok. Hlavne ide o zavedenie harmonizovanejších pravidiel pre implementáciu inovačných programov. Tým mám na mysli spoločné pravidla DPH, refinancovanie a tiež spoločné pravidlá pre opravnené náklady. Nemali by sme prehľadať, že e, prostriedky sú lepšie k dispozícii pre príjimateľov, lepšie ako napríklad prostriedky z rámcových programov a sú tu určité obmedzenia v rámci Horizontu 2020 a my by sme sa mali vyhnúť neefektívnosti. Kohezná politika by mala tiež napomáhať odstraňovaniu rozdielov napríklad v v výskumnej infraštruktúre. Mal by tiež podporovať spoluprácu medzi členskými krajinami. Hlbšia spolupráca je dôležitým prvkom na, v tej skupine nástrojov e, programu excelentnosti e, kohezná politika sa využila už v mnohých prípadoch, ktoré viedli k synergii a budúci rámcových program, ako aj nástroje, ktoré podporujú nadnárodné programy máme. Hovoríme o tom, že musíme otvárať tieto fondy aj pre medzinárodnú spoluprácu a pre účasť rozličných tímov. Toto je šanca na posilnenie nadnárodnej spolupráce európskych vedeckých oblastí tým, že sa vytvoria alebo sa budú, formu, budú sa formovať národné týmy a že sa posilní spoločná infraštruktúra nadnárodné programy. E, tu by sme sa mali zamyslieť nad tým, či má zmysel vytvárať napríklad e, spoločnú časť fondov, kde bude určitá účasť prorata vo vede a výskume. Toto by malo napomôcť e, odstraňovaniu rozdielov, ktorých sme no, boli svetkami. Brigita Wolf. Oh, pani Brigita Wolf ešte nedorazila, tak tým pádom dáme slovo nasledujúcemu rečníkovi, jedným pán Tim Claypool z fakulty College of Engineering Swansea University Wales. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dobre popoludne, dámy a páni. Ja sa volám Tim Claypool, som zakladateľ e, centra v univerzite v Swansea a ja by som chcel hovoriť o tom, ako využívame fondy na výskum a štruktúralne fondy, aby sme pomohli miestnemu hospodárstvu, alebo respektíve máme tlačové centrum, predovšetkým, eh, keď eh, si väčšina ľudí predstaví tlač, eh, tak si predstaví noviny, pretože to takto trvalo celé 10 ročia, ale je to aj balenie, čokoľvek si kúpite, všetko sú, je otázka, takisto je to výsledok balenia a takisto um, kartóny a podobne ale taktiež sú to aj rôzne, rôzne veci, ktoré sú napríklad, napríklad panel v automobiloch, rôzne prístroje, ktoré sú v, využívané v leteckom priemysle a podobne. Napríklad, aj keď toto bude zvláštne vyzerať, tento, e, sam, tento, tento svietiaci znak je tiež výtlačok. Takže napríklad to je tiež výsledok tlače. To znamená, že my vlastne my posúvame to, tú tlač do takej vedeckejšej polohy. Takisto napríklad ide o zdravie, toto je napríklad e, vytlačok protilátok napríklad, e, čiže na všetko sa môže použiť tlač. Takže čo predstavuje tlač? E, je to masový výrobný proces, e, dajú sa vyrábať e, jednotlivé strany až po e, veľkosť futbalového ihriska za 90 sekúnd. Tým, týka sa všetkých sektorov, spomínal som už teda baliarský priemysel, ale je tam rôzne otázky, ktoré súvisia s bezpečnosťou, napríklad pasy, bankovky, kreditné karty, materiál látky. Začíname s časťami tiel, teda nie časťami tiel len vozidiel, ale aj e, ľudí, takže sa to veľmi e, rozširuje, dominuje v tejto oblasti malé a stredné, malé a stredné podniky, preto nie sú až také ako obrovitanské, alebo nemajú taký, nie sú tam také veľké podniky zahrnuté, avšak aj tak je tu 123 tisíc tlačinárenských firiem, ktoré zamestnávajú 820 tisíc ľudí vo všetkých členských štátoch EÚ. A vo Velse napríklad je to jedný z najdôležitejších priemyslov. Keďže vlastne ja pochádzam, odkiaľ ja pochádzam, to bolo tradične považované za remeslo. Takže my, prvne sme začali skúmať štrukturálne fondy, mali sme e, naozaj úžasný výskum na vysokej e, svetovej úrovni, e, spolupracovali sme s veľkými nadnárodnými spoločnosťami, mali sme veľký dopad aj mimo Walesu, aj, v Spojený, aj z Európskej únie dokonca, aj v, máme, spolupracujeme s, aj s, s Amerikou a podobne. Takisto podporujeme aj znalostnú ekonomiku Takže my sa snažíme rozširovať naše aktivity e, tak, aby sme to napojili na miestne potreby, tak aby sme mohli potom byť úspešní. Ako sa to všetko udialo? My sme vymenovali osobu, ktorá mala na starosti e, európske otázky, ktorá rozumela presne tomu, ako fungujú štrukturálne fondy a ona povedala, že prečo by sme nemohli využiť štrukturálne fondy napríklad aj na zlepšenie tlačiarenského priemyslu. Tak presne to sme využili sme Európsky fond pre E, rozvoj vidieka napríklad, tam na báze toho sme získali prostriedky na výstavbu zariadení, sietí a tak ďalej. Takisto sme využili Európsky sociálny fond pre možnosti vzdelávania a a preškolovania, pretože keď chcete sa presunúť z nejakého kvázi remesla do vysokotechnologicky e, náročného priemyslu, tak to nejde bez vzdelávania a takisto sme zaviedli aj e, štúdium na vysokej škole v oblasti tlačiarnictva, kde je to na úrovni PhD. Ďalej Takisto je to otázka, ktorá súvisí s životným prostredím a je, naša činnosť je predovšetkým orientovaná na malé a stredné podniky, na ich ekonomický prínos. Keď sme boli, my sme si pripravili našu strategickú víziu a keď sme vedeli, čo chceme dosiahnuť, tak sme museli presne vedieť, že čo tento priemysel potrebuje. My sme sa to dozvedeli proste cez mnohé roky s tým, že sme sa pýtali malé a stredných podnikov, veľkých podnikov a podobne. Mali sme akademikov, ktorí nechceli len tlačiť niečo na papier, ale chceli pripraviť ako projekty s, s podnikmi, takisto ktoré projekty e, ktoré by boli v hodnotách okolo 5 miliónov eur. Takže sme získali firmy, ktoré chceli sa tohto zúčastniť. Ako sa nám to podarilo? Napojiť to teda na e, svoj program 7 mali sme e, silnú pozíciu, aby sme získali prostriedky z finančného rámca 7 pretože my sme uznávaní ako Svetové centrum pre výnimočnosť, výnimočnosti pre tlač, e, balenie a nátery. E, tak, takisto máme, mož, spolupracujeme s priemyslom, takisto predstavujeme aj určité také centrum plastovej elektroniky. E, vytvárali sme týmto spôsobom také klastre alebo zhluky spolu s e, univerzitami. Napríklad Pracovali sme, príklady našich programov boli napríklad Fast to Light, to bolo využívanie LED osvetlení, ďalej digitálne ehm, možnosti ehm, tlače a takisto mali sme projekt Ametist pre malé a stredné podniky, teda ehm, napríklad pre hojenie rán. Ďalej, e, teraz jedna z mojich hlavných teda oblastí, ktoré mám ja zaujímavé, je tlač a aké možnosti vidíme v, takých, v tejto oblasti? E, napríklad sú tu smart e, packaging, teda inteligentné balenie a rôzne materiály, ktoré sa využívajú, e, takisto polymery využívané v elektronike, na rôzne senzory a podobne. Tam je obrovitanský trh, potenciálny trh v Európe E, myslíme si, že sme súčasťou Wellskej stratégie v oblasti vedy. Takisto si myslíme, že v Európskej únii, lebo vieme, že sú tu ďalšie e, centrá, v ktoré my sme chceli spolupracovať. Keď chceme mať integrovanú stratégiu pre Európu, potrebujeme zabezpečiť, aby Horizon 2020 zabezpečoval, že EU si ponechá svoju vedúcu pozíciu v oblasti výskumu a vývoja a tiež, aby sa tu robil aj taký základný výskum, aby sa mohli vyvíjať nové koncepcie pre priemysel a takisto potrebujeme štrukturálne fondy, aby sme zabezpečili, že keď tieto veci budeme mať dispozícii, tak aby sa tie, tie výsledky výskumu mohli aj komerčne uplatňovať. A nie len, aby sa to, čo sme zistili my, nakoniec vyrobilo potom na ďalekom východe predsedajúca. Ďakujem pekne. Ja som to už roky hovorila, že Slonci je univerzita, ktorá je veľkým šampiónom v európskych politikách a teraz e, už viem, že pani ministerka Birgit Wolf už sa k nám pripojila, tak keď ste pripravená, potom môžeme vám dať slovo a začať s vašou prezentáciou. Ďakujem, prepáčte, že som prišla neskoro. Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Das ist eines der neuen ostdeutschen Bundesländer. Pochádzam zo Saska Anhaltska, to je jedna z eh, krajín, ktorá je z bývalej NDR alebo teda tzv. nový e, federálny štát v Spolkovej republike Nemecko a dnešná téma, to je, je asi nedobrý slajd, to je tiež region, ale nie je ten môj. Ostdeutschland seit E, východné Nemecko už e, za posledných 20 rokov e, sa snaží v oblasti vedy, výskumu, priemyslu do, dobehnúť západné Nemecko. Samozrejme, že mali sme takúto štartovaciu pozíciu, ktorá po 40 rokoch socializmu nebola vonkoncom porovnateľná so západnou časťou Nemecka a v tomto zmysle sme um, ne, ne, nezískali pomoc len za západného Nemecka, ale aj z Európskej únie. Um, môžem potom uviesť určité príklady, ktoré sme my ehm, využívali, pre, aby sme cieľne využívali prostriedky z Európskej únie aby sme e, mohli vybudovať takú infraštruktúru, ktorá by umožnila skutočný e, kvalitný výskum tak aby sme e, dnes to označujeme staircase to excellence, teda akoby schody k excelentnosti, výnimočnosti, že to dnes sme sa nám podarilo dosiahnuť, ale aby e, mohli aj takéto niečo dosiahnuť aj v ostatných e, nemeckých krajinách. Nedopodarilo sa nám dosiahnuť ešte úplný vrchol tohto schodišťa, ale verím, že v najbližších 20 rokoch sa nám to podarí dosiahnuť tento vrchol k výnimočnosti. E, máme e, Dostali sme viaceré prostriedky z Európskej únie. To v prvom období to bolo 1,93 miliard eur a potom v druhej tranži bolo viac ako 300 miliónov eur, takže prakticky 1283 projektov sa dalo by už e, financovať týmito prostriedkami. Predovšetkým išlo o vedu a výskum. Na našich univerzitách e, sme použili alebo investovali tieto prostriedky e, vo výške 31 miliard eur alebo viac než 41 miliard eur. Potom v ďalších e, výskumných inštitúciách to bolo viac ako 27 a potom ešte pre malé a stredné podniky a v rámci univerzity to bolo okolo 9 e, miliard. Teda čo um, vedie k tým, tým aké sú príklady teda tejto našej výnimočnosti. Napríklad v Magdeburgu máme tradíciu oblasti neuro um, science ale bol, bol tam veľmi dobrý základ a v tom sa v roku 2001 teda krajinská vláda rozhodla, že pomocou prostriedkov z EÚ, aj z, z federálu, aj s krajinnými peniazmi urobia niečo, čo bolo v tom čase také dosačné. Um, ehm, kde bol teda prvý Kesslerov tomograf, ktorý bol postavený v Magdeburgu. V tom čase to bola veľká senzácia a toto e, rozhodnutie padlo na ministerstve pre školstvo a vedu a výskum a tento program sa potom dal aj realizovať na báze prostriedkov z EFRE. A vidíte tu aj kombináciu e, výskumu Eh, výskumníkov, ktorí sú veľmi dobrí. Samotná univerzita Magdeburgu musela tiež pre, určitým spôsobom um, pre, premiestniť prostriedky tak, aby mali zamerané teda, teda týmto jedným smerom a až potom sa vlastne podarilo tie, tie, ten vysoký potenciál toho všetkého naozaj pretaviť eh, do eh, skutočnosti. A myslím si, že v, naš, eh, na, Univerzita v Magdeburgu už eh, mala určitú úroveň v porovnaní s teraz nemeckými federálnymi hodeniami a tým pádom sa podarilo prilákať ďalších eh, výskumníkov, aby prišli do našej univerzity a tým sme vlastne sa, sa pohli tou cestou tých schodov k výnimočnosti. Um, takisto sme potom založili um, vedú v oblasti správania sa mozgu. Tam boli teda nielen e, výskumníci z oblasti zdravotníctva alebo lekári, ale rôzni ďalší um, odborníci, e, ktorí spolupracovali v rámci tejto infraštruktúry a vytvorili takú tú kritickú skupinu, ktorá pracovala v tejto oblasti, vo výskume v tejto oblasti. Potom ďalší dôležitý krok bol v roku 2012 to dnes všetko vzniklo len tak za 5 minút, preto som to uvádzala, že to všetko sa vyvíjalo postupne a máme novú budovu pre Leibnický inštitút v, pre neurobiológiu a takisto sme aj pri, vybudovali Nemecké centrum pre neurodegeneratívne choroby a sú tam vlastne postupne e, sa z tých z tohto centra vlastne vytvorilo to najlepšie centrum a sú tam teda programy, ktoré e, skúmajú tieto choroby a takisto majú množstvo e, z kooperačných programov s aj veľkými firmami, napríklad so Siemensom a podobne e, skúmajú v oblasti neuro

tak v oblasti teda neuroscience a teda odborníci na neurochirurgiu, neurochirurgiu a podobne. Tam sa teda mm, zgrupili aj samozrejme, že predovšetkým aj z Brandenburgu, um, takisto aj v postupime sú viaceré inštitúty Maxa Plancka, ktoré vznikli a táto schéma na, vo východnej časti Nemecka uh, je teraz eh, taká, ako ešte teraz nikdy nebola bola, ale ešte stále máme pred sebou veľkú cestu. To boli teda príklady tých projektov, ktoré prvý je teda ten um, počítačový tomograf Kesslerov. Toto je fotka nového inštitútu. Tam sú prostriedky z ERFRE ale je tam naozaj veľmi veľa veľmi šikovných, schopných, múdrych e, ľudí, e, ktorí však ale pôvodne nechceli sa koncom do Magdeburgu presťahovať. Ďalej, ďalší krok je výstavba cyklotrónu, to je taktiež e, veľká vec. Tu spolupracujeme úzko s firmou Siemens a tiež si to vyžaduje veľmi veľa prostriedkov, aj prostriedkov z fondu EFRE Ehm, tento projekt vlastne predstavuje možnosť testovania rôznych e, zariadení, ktoré by sa mali potom používať v zdravotníctve. Ďalšia téma pretože Magdeburg vo východnom Nemecku bol v oblasti, e, známy pre všetkým oblasti strojárenstva a v rámci RVHP mal veľmi dôležitú funkciu. To samozrejme všetko e, padlo, ale um, boli k dispozícii vzdelaní ľudia a taktiež e, sme začali s opäť s výskumom v oblasti automobilov. Zatiaľ tiež nie sme až tam, kde by sme chceli. Potom je tu ďalšia téma, teda um, ďalšie vzdelávacie centrum, ktoré je vysoko, na vysokotechnologickej úrovni. Mnohé z rôznych procesov sa tu dajú simulovať. Tam tiež sú prostriedky z EFRE. Potom máme oblasť biotechnológií, v južnej časti naš, našej hej, krajiny. Myslím si, že to sú veľmi dôležité a zaujímavé otázky oblasti teda aj biotechnológií. Myslím si, že týmto všetkým, e, toto všetko sú otázky, ktoré sú, sa budú vyvíjať do budúcnosti a v tomto, na toto všetko využívame množstvo aj domácich, aj európskych prostriedkov. Rád by som sa dostala k záverom. Myslím, myslím, že je teda naša myšlienka Staircase to Excellence, teda chod výnimočnosti. E, to je naozaj veľmi možné, alebo dá sa to, keď sa dobre skombinujú prostriedky, ktoré sú k dispozícii doma, aj európske um, prostriedky, ale nestačí samozrejme len postaviť nejaké budovy a priestory, ktoré, v ktorých chýbajú hlavy. Ale samozrejme, že výskumníci, odborníci um, sa stiahujú alebo sú ochotní sa presťahovať eh, na, také, na takéto pracovisko, kde je keď to pracovisko je vyhovujúce, keď ponúka niečo nové, keď tam môžu získať nejaké nové poznatky a nové projekty a podobne. A my práve máme s týmto veľmi dobrý, dobré um, skúsenosti s, um, so spájaním teda prostriedkov určených na vedu, výskum domácich aj z um, európskych a podobne a tým sa nám podarilo získať vynikajúcich e, odborníkov, aby do takého prakticky prostredia, ktoré vonkoncom nebolo pre nich pôvodne zaujímavé a na, predarilo sa nám ich pri, tlákať, aby prišli, teda pochádzali mnohí z inštitútu Maxa Plancka, alebo aj dokonca z Veľkej Británie, alebo dokonca aj zo Spojených štátov, sa presťahovali do východného Nemecka a sú veľmi e, spokojní, že môžu e, robiť svoju výskumnú prácu na takej vysokej úrovni. Možno ste si všimli, že e, v mojej pre prednáške som mala veľmi veľa rôznych inštitúcov, to, to, ktoré som tu spomínala, Leibnicov, Max Planckov, Fraunhofer, to sú inštitúty, ktoré sú veľmi, veľmi známe, výskumné e, centra v e, Nemecku a tie mali veľmi, e, zohrali veľmi dôležitú úlohu, partnerskú úlohu pri rozvoji týchto východonemeckých centier a tu môžeme poďakovať predovšetkým práve programom teamingu a twinningu. My sme s týmto mali veľmi veľmi dobré skúsenosti. E, Najprv to boli vlastne také pobočky inštitútu Maxa Plancka a Fraunhofer inštitútu a postupne sa vybudovali z nich e, také tie e, klastre, pričom vlastne pôvodne to boli také akoby satelity e, týchto západonemeckých výskumných centier smerom na, ktoré sa presúvali smerom na východ a my sme pravda, že vedeli, že sme odborne na dobrej e, ceste, ale nechceli sme zase všetko na novo objahovať a sme si mysleli, že práve tento teaming a twinning je veľmi dobrý v rámci spolupráce, pretože využívali tieto partnerstva ehm, všetky zúčastnené strany. A myslím si, že je určite um, keď niekto bude mať v budúcnosti o takýto projekt záujem, tak my ponúkame pomocnú ruku. Predsedajúca, ďakujem pani ministerka. Teraz by som dala slovo pani Riana Grimi z regionu Puria. E, eh, Veľmi pekne ďakujem za možnosť podeliť sa s vami o skúsenosť, ktorú sme získali v oblasti púlia, mm, predovšetkým moje svedectvo v tomto návrhu nástroja, ktorý by nám mohol umožniť dosiahnuť cieľ synergie medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020. Tento nástroj súvisí s e, inteligentnou špecializáciou. To znamená, e, súvisí so schopnosťou regiónov budovať a e, riadiť a realizovať stratégiu inteligentnej špecializácie v regióne, kde integrovaným spôsobom sa využívajú všetky možnosti ponuky či už zo štrukturálnych fondov alebo z horizontu 2020 E, ide tu o región, ktorý využíva štrukturálne fondy na konkretizovanie cieľov rozvoja, výskumu a inovácie. No a teraz nebudeme zachádzať do detajlov, iba sa obmedzím na jeden príklad v tomto špecifickom kontexte, aby som E, ilustrovala to, e, čo sú pre nás možné e, synergie medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020. Na tomto obrázku vidíte, a ja sa to snažím vysvetliť, že toto je stratégia, ktorá umožní inteligentné využívanie fondov. Bez integrovanej stratégie by využívanie fondov bolo iba málo efektívne a existuje prístup, ktorý chceme my aplikovať tak, aby tie línie, intervenčné línie, ktoré sú tu uvedené, boli priamo prepojené s inými v závislosti od používaných fondov a nezávisle od škály intervencie ktorá môže byť na regionálnej úrovni, ale mnohé prípady presahujú regionálny a dokonca národný alebo aj európsky rozmer. U nás tým kľúčovým slovom je networking a vytvorenie tej kritickej masy a vytvorenia prepojení medzi ľuďmi a vytváranie inovačných systémov. My sa teraz sústreďujeme na rozvoj e, sľubných klastrov v zmysle modernizácie alebo e, preskúpenie pre, e, existujúcich klastrov. Niektoré z tých, ktoré sa nachádzajú na tejto obrazovke, sú tie, kde bude potrebné vytvoriť adekvátnu stratégiu e, v oblasti špecializácie. Táto stratégia je sprevádzaná kapacitou samotného regiónu spolupracovať s európskymi partnermi. Túto stratégiu považujeme za nevyhnutnú na to, aby sme mohli E, sprevádzať jednotlivých aktérov e, inovačného regionálneho systému a aby sme mohli samozrejme spolupracovať aj na celoeurópskej e, úrovni. V súčasnosti sa snažíme spolu so systémom regionálnej inovácie vytvoriť a oboznámiť vás s týmto networkingom na európskej úrovni a snažíme sa vnímať partnerstvo Európskej iniciatívy ako iniciatívu, ktorá nie len zahrňa politiky na regionálnej úrovni, ale takisto aj aktérov celého e, vedeckého e, systému. V súčasnosti e, diskutujeme a zdieľame túto E, myšlienku synergie. Podľa môjho názoru tu existujú eventuálne rizika a eventuálne e, konflikty. Na, na jednej strane tu máme Horizon 2020, e, kde sa dôraz kladie na excelentnosť a potom tu máme ďalej snahu e, prekonať e, nedostatky v oblasti socioekonomickej oblasti. Naším cieľom pri identifikácii týchto stratégií je, aby ten cieľ excelentnosti bol dosiahnutý, pretože je pre európsky systém nevyhnutné, aby sme sa sústredili na excelentnosť. Len tak dosiahneme konkurencieschopnosť na národnej úrovni. Rovnako treba vytvoriť isté okruhy valorizácie tejto e- excelentnosti na samotnom teritóriu. A potom možné synergie by mali vychádzať z tohto strategického prístupu, teda vytvorením rozličných špecializačných stratégií, ktoré by boli inteligentné a boli by regionálne, s touto možnosťou, ktoré nám dávajú štrukturálne fondy, môžeme identifikovať na jednej strane špecializácie, ale aj komplementárnosť. Táto komplementárnosť je veľmi dôležitá, aby sme vytvorili túto kritickú masu na celoeurópskej úrovni a aby sme sa snažili vytvoriť ten cieľ excelentnosti synergia na operatívnej úrovni je jedna vec. Ja si však myslím, že by bolo veľmi dobré na identifikáciu týchto synergií, keby sme mohli tieto e, prvky špecializácia výskumu zdieľať aj s kom, kombinované s komplementárnosťou aj zdieľať. V súčasnosti existuje veľká pozornosť, ktorá sa venuje e, tej synergii, ale mali by sme takisto na e, identifikovať aj politických zodpovedných na regionálnej a inštitucionálnej úrovni. A pokiaľ ide o tieto nástroje, tak práve len keď zoberieme do úvahy všetky politiky aj tak na regionálnej aj nadregionálnej úrovni, iba tak dosiahneme efektívnosť týchto programov. Je tu iniciatíva, ktorú spustilo e, genera- DŽ Regio, to je Smart Specialization Platform, ktorá nám dáva reálnu a konkrétnu možnosť vzdelávania a učenia sa a takisto nám poskytuje aj možnosť vymieňať si skúsenosti. A to nie je niečo jednorazové, práve naopak. E, predpokladá sa, že tento proces bude mať viacero etáp a že táto komplementárnosť, ktorá sa týka viacerých teritórií, e, prinesie zvýšenú prítomnosť horizontu 2020, ktorý bude posilnený práve štrukturálnymi fondami. E, s takouto definíciou stratégií bude takisto želateľné, aby Horizont 2020 umožnil regiónom prekonať svoje e, obmedzenia a, a rozhľadnúť sa aj na internacionálnej, teda medzinárodnej úrovni. Ešte by, by bolo možné zamyslieť sa nad možnosťou naďalej riadiť, sprevádzať a vylepšovať túto stratégiu a to prostredníctvom schémy regiónov znalosti. To bol veľmi efektívny nástroj a my dúfame, že sa stane, že bude potvrdená možnosť začleniť ho do horizontu 2020, pretože tento nástroj môžu používať regióny, aby mohli pokračovať a vylepšovať svoje stratégie ale potom je dôležité aj aplikovať je a to na celoeurópskej úrovni. A ak by bolo možné používať spoločne nástroje strategickej agendy intenzifikácie spolu s možnosťou využívania štrukturálnych fondov na to, aby sa tieto programy a zdroje mohli adekvátne používať. Takto by to bol naozaj veľmi užitočný nástroj, ktorý by umožnil vytvorenie veľkých výskumných stredísk na túto inteligentnú špecializáciu. Myslím tu predovšetkým na mediteránnu a medzinárodnú dimenziu e, týchto projektov. Ako v operatívnom zmysle slova môžu tieto programy e, byť v synergii? Ja si myslím, že je to prostredníctvom kapacity e, koherentných a integrovaných intervencií na regionálnej úrovni je ako príklad napríklad skúsenosť v Sasku, o ktorej sme si práve vypočuli od mojej predrečničky. Ďalej tu máme regionálnu úroveň, v Púli sme investovali 40 miliónov eur do vytvorenia verejných sietí, kde opätovne e, táto téma networkingu bola najdôležitejšia. A my máme v úmysle zaintegrovať a aplikovať štruktúra, európske štruktúrálne fondy spolu s intervenciami, ktoré budú zohľadňovať dopad na e, teritorium a budú prepojené s malými a strednými podnikmi, tak aby tieto klastry podnikov v Apulii mohli dosiahnuť aj tie ciele v oblasti výskumu. Podľa môjho názoru je možné realizovať takéto ciele aj na celoeurópskej úrovni a takisto aj v rámci iniciatívy ESFRE, ktorá bude posilnená a bude tu výhoda, že náš ľudský kapitál bude môcť cirkulovať. Mm, takisto môžeme hovoriť o valorizácii e, skúseností a o akumulácii znalostí. To je všetko na našom území. Nie je tu len o finančné nástroje, ale je tu takisto otázka pravidiel, harmonizácie finančných pravidiel, čo bude veľmi užitočné a pravdepodobne e, si to bude vyžadovať revíziu e, spoločnej politiky pre vedu a výskum a inováciu, e, čo by nám malo umožniť taký širší pohľad na inováciu, najmä pokiaľ ide o inováciu a kreativitu. Aké nástroje môžeme používať? V súčasnosti sa osvedčili e, nástroje ako Living Labs, ktoré orientujú inováciu e, smerom k užívateľovi, rovnako ako verejné obstarávanie a inovačné služby. To všetko by malo byť súčasťou všetkých komunitárnych programov. Sú tu dva aspekty, ktoré by som rada spomenula ako na záver, a síce vzájomná interoperabilita dvoch programov na jednej strane. V rámci Horizontu 2020 by sa vytvorili e, návrhy e, koherentných iniciatív so štrukturálnymi fondami a zároveň by boli komplementárne. E, ďalej tu máme ďalšiu vec. Pre regióny by bolo veľmi užitočné vytvoriť informačné toky, o príspevkoch jednotlivých regionálnych aktérov do e, výskumných programov na európskej úrovni, aby sa mohla vytvoriť a vylepšiť ich vlastná regionálna stratégia. Ďakujem pekne, pani Agrimi, kolegovia. Tí, ktorí chcete hovoriť, prosím, hovorte čo najkračšie, aby sme sa všetci dostali k slovu. Nechceme diskutovať o všetkom. Chceme plne využiť e, expertov, ktorí sú tu dnes s nami. A zrejme by ste mali mm, klásť otázky, pokiaľ ide o spoluprácu týchto dvoch politík. Pracujeme na pozmeňujúcich návrhoch e, k návrhu zo strany komisie k budúcemu finančnému výhľadu, čiže mm, treba pochopiť, čo tam ešte chýba a čo by sa malo zmeniť v kontexte postupov, o ktorých sme práve počuli. Takže prvý rečník je pán Glantev z ITRE. Ďakujem pekne, mám konkrétnu otázku na pani Wolf, ktorá hovorila, ja pochádzam tiež z regiónu e, z Brandenburska a myslím si, že O čo nám ide takisto aj v našom výbore pre priemysel, aby keď zabezpečili e, v Európe e, excelentný výskum, inovatívny výskum, ale zároveň, aby sa ten ľudský kapitál využil práve v tejto oblasti, aby naozaj sme potom mohli mať e, tú excelentnú výskum. A myslím si, že keď človek má takéto prostriedky, aby mohol potom postaviť prostriedky. Ja neviem, tam boli tu rôzne programy, napríklad tu bol spomenutý program Marie Curie a podobne, ale teraz neviem, že či môžu všetci vlastne získať takéto prostriedky a vybudovať takéto, takéto centra, lebo v podstate tiež je tu medzi tiež, aby teda sa nezabezpečila, aby, aby sme neporušili teda konkurencieschopnosť medzi jednotlivými regiónmi. Pani pod... ďakujem pekne za to, že ste prišli. Máme tu dve, e, dva výbory, ktoré nie sú v nejakom konflikte, ale ide o spoluprácu, aby sa vytvorila znalostná ekonomika, aby sa investovalo do rastu a pracovných príležitostí. Mám tri otázky na všetkých troch hostí. Aké boli hlavné prekážky? Ukázali ste, teda všetci ste dokázali, že to dokážete, že to nie je legislatíva, ktorá prekáža, že je to skôr vôľa regiónov, ktoré chcú investovať. Druhá otázka. Videli ste nový návrh, hovorilo sa o inteligentnej špecializácii a ešte stále je teda pravda, že tu musí byť konkrétna kombinácia prístupu z dola hore a z hora dole, pokiaľ ide o excelentnosť. Vidíte v tejto inteligentnej špecializácii nástroj na riešenie problémov a potom po tretie, Prezentovali sme náš spoločný strategický rámec dnes ráno, čo bolo vlastne konkrétne predstavenie opatrení, legislatívy, preto aby sa dosiahla synergia v oboch fondoch. A je tu tiež povinnosť všade v Európe v rámci RDF, to je fond, o ktorom teraz hovoríme, nie kohezný fond, že sa bude vynakladať 1 až 10 mimo krajiny. Takže regióny, ktoré dostávajú peniaze, ich musia vynaložiť v krajine, ale aj mimo krajiny. To je dodatočný návrh, teda návrh, ktorý sme mm, predložili pred niekoľkými týždňami. Mohli by ste to prosím komentovať? Ďakujem. Kristian Eller, tretí rečník. Ehm, Ďakujem, pani predsedajúca. Mám také dva aspekty. Ja by som ešte raz chcel zúrazniť, že vo všetkých týchto diskusiách, kde sa spomenuli toto, tie, schod, tie schody k výnimočnosti, myslím si, že to je taká, mi to prípada ako taká spol, politická dohoda. Um, vlastne um, keď sme rozmýšľali teda, alebo diskutovali aj, alebo schvalovali sme teda tie e, rámcové programy, ešte bol predsedom e, parlamentu e, pán Buzek a bo, myslím si, že muselo sa takisto vyrokovať aj napríklad e, osobitné prostriedky pre nové členské štáty a boli to veľmi ťažké, ťažké rozhodnutia. Často sme museli vlastne um, sa dohodnúť na tom, že kde teda vzniknú takéto centra výnimočnosti a museli sme sa zhodnúť e, teda na um, do, dobrom programe, na skutočne programe, ktorý nebude len postavený na kohezii a podobne, ale skôr teda teda naozaj na tej výnimočnosti, aby naozaj sme pomohli, alebo mohli využiť ten potenciál, ktorý v Európe je. Ja by som teda chcela povedať aj e, tú konkrétnu otázku, e, ako, a, akú cestu vlastne z, e, v rámci toho Stairway to Excellence, teda tomu schodi, s tým schodom k výnimočnosti, máme skutočne dosiahnuť, pretože tie väčšinou alebo väčšina prostriedkov, ktorá sa v Európe poskytuje na výskum, e, tie, tie väčšinou idú k tým tzv. výskupným tým klastrom. Tak, to sú také tie najväčšie zoskupenia e, z vysokých škôl a z priemyslu. A potom je tu ďalší faktor, ktorý e, management a kompetencia, kompetencie musí byť veľmi sú veľmi dôležité v týchto programoch, aby si zabezpečili aj konkurencieschopnosť. A sú tu my by sme mali vlastne tam investovať, kde teda bol, došlo k úspechu a Avšak mm, mnohým sa teda nepodarilo sa práve že zúčastniť eh, takéhoto programu a myslím si, že práve teraz je dôležité, aby sme prepojili štrukturálne fondy spolu s Horizont 2020, aby sme tam, kde tá možnosť eh, alebo potenciál excelentnosti je a už chýba len ten posledný krok a že v dispozícii je infraštruktúra a podobne, tak tam treba prepojiť eh, tieto programy a mohli by sme tým pádom získať oveľa oveľa vyššiu e, účasť aj nových e, členských štátov, aby sme zabezpečili taktiež aj pokrok v oblasti vedia výskumu. A teraz moja otázka je, že do akej miery, e, teda postupne, sme tu hovorili o otázke konkurencie schopnosti, ale aj ako sa majú využívať štrukturálne fondy pre výskum a vývoj, aj aby, a ako tak aby niekto dostal napríklad prostriedky aj z programu Horizont E, pretože napríklad existuje krajina ako je Polsko, ktorá, neviem, 20 veci financuje zo štrukturálnych fondov a myslím, že treba tam urobiť určité tú prepojenosť, že časť prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktorá sa potom využije aj na výskum a vývoj a potom samotný program Horizon, aby potom bol orientovaný na tú výnimočnosť. A myslím si, že to, tieto prepojenia budeme, musím si, že pripraviť aj návrhy do konca mesiaca, ale stále nám ešte chýba, chýbajú proste také konkrétne také konkrétne veci, tu hovorili sme dnes, alebo počuli sme o twinningu, o tvorbe rôznych klastrov, o tom, ako sa dajú rôznym spôsobom akumulovať fondy, ale stále sú to také neúplne konkrétne veci, čo, čo by mali, mali konkrétne urobiť aby sme mohli teda napojiť, e, prepojiť tieto prostriedky predsedajúca. Ja by som teda e, požiadala odborníkov, aby zodpovedali na otázky. V e, odpowiedzi na te pytania, ktoré padły. Oczywiście ten obraz, który... Reagoval na položené otázky. Dovolte mi povedať, že ten obraz vykreslený kolegami ukazuje, že synergia už nastala medzi e, siedmým rámcovým programom a štrukturálnymi fondami. Avšak nemôžete popierať, že ešte stále existujú určité bariéry, takéto programy ako napríklad regionálne centra excelentnosti a regionálne stratégie dokazujú, že krajiny ako napríklad e, Nemecko alebo Polsko um, oveľa uh, ľahšie mm, prešli na tento režim. Na druhej strane štrukturálne fondy sa využívajú na budovanie infraštruktúrnych kapacít, na mm, obohacovanie ľudského kapitálu. Infraštruktúra a ľudský kapitál, toto sú oblasti, kde sa ľahšie aplikujú fondy z rámcových programov, ako napríklad Horizon 2020. Čiže toto sú pozitívne príklady. Synergia bude existovať, ale nemôžem súhlasiť s vyhlásením, že nie sú mm, bariéry kvôli tomu, že máme synergiu. Nie. V mojej prezentácii som chcel povedať, že by sa nám zišli administratívne a finančné nástroje na to, aby sme vytvorili lepšie príležitosti v krajinách, kde treba preklenúť túto medzeru. Potrebujeme skutočne harmonizovaný európsky e, vedecký priestor. Pokiaľ ide o inteligentnú špecializáciu, toto je výzva pre regióny, hlavne pre tie, ktoré budujú inteligentné stratégie rastu e, musia sa reštrukturalizovať preto, aby zabezpečili do splnenie absorčných kritérií, aby boli v súlade s, s kapacitami, aby to prispelo k budovaniu spoločných hodnot, konkrétne jednotného európskeho vedeckého priestoru. 10 pre nadnárodné iniciatívy to je dobré dobrá myšlienka, pretože spolu s krajinami a regiónmi môžeme vybudovať eh, takéto cezhraničné alebo nadnárodné programy a sprístupniť eh, vedeckú infraštruktúru z rôznych krajín. K výskumným klastrom a ku konsolidácii, no tak eh, samozrejme Nemôžeme to tu zovšeobecniť a povedať, že jediný problém pre danú krajinu je spojený so zlým riadením. Vo veľkej vedeckej infraštruktúre alebo v týchto klastroch sú kľúčové dva prvky e, ľudia a infraštruktúra. Pokiaľ ide o ľudský faktor, tam sú dôležité riadiace e, schopnosti, ale sústrediť e, excelentnú infraštruktúru a špičkových odborníkov na jednom mieste si vyžadujú jednak organizačné schopnosti a aj infraštruktúru. Chcem e, vám poďakovať za spomenutie Polska ako krajiny, ktoré, ktorá využíva veľmi dobre tieto fondy. Musíme sa naozaj chytiť tejto príležitosti a mať ešte vyššiu absorpčnú schopnosť v budúcnosti. Ďakujem, profesor Wolf. Um, whoever, whoever. Professor Claypool. Okay. Um, I, I think it's Sir Kleiper, myslím si, že je to zaujímavý tento koncept investovanie do kapacít, čo napríklad sa deje v Sasku alebo v Magdeburgu. A je to podobné s tým, čo sa deje vo Svonzi. Je tu hľadanie excelentnosti. My sme investovali do štrukturálnych fondov, tým sme rozšírili vedeckú kapacitu, pretože to priťahlo ľudí a na tomto budujeme. Boli tu pokusy, aspoň v Spojenom kráľovstve, o posun týchto centier excelentnosti aby sa spojili a to mm, bolo neúspešné, pretože ľudia, ktorí sú vynikajúci, možno nechcú sa stiahovať niekam inám. Tiež boli prípady, kedy sa investovalo do infraštruktúry, e, ktorá nebola založená na výskumnej excelentnosti a teraz je to taká prázdna škrupina. Čiže je to o excelentnosti vo výskume a o podpore štrukturálnymi fondami a vytváraní príležitosti, aby sa toto rozširovalo a vytvorili sa klastre okolo takéhoto centra. Ďakujem, to je všetko. Ďakujem. E, niekto ďalší chce komentovať? Ja by som tiež ešte mohla niečo doplniť. Čo sa týka témy konkurencie grantov, keď hovoríme teda o vnimočnosti výskumu, nejde to, nejde to bez, konkuren- bez, bez konkurencie. Ale myslím si, že to musí sa diať e, v rámci podmienok štrukturálnych fondov, aj podmienok podmienok kohezných fondov, pričom to musí to viesť e, k tej výnimočnosti, ale úloha musí byť e, tak e, vytvorená, aby sa z toho vytvorila taká určitá perspektíva perspektíva, aby sa dala dosiahnuť tej, tá výnimočnosť v výskume. Aj potom, keď napríklad um, už prestane podpora napríklad z európskych fondov a podobne, aby celý projekt mohol fungovať ďalej, či už to potom bude spolupráca, väčšia spolupráca s súkromnou sférou alebo eh, viac um, so štátnou sférou a podobne, ale tiež to jednoducho nejde celkom bez eh, rôznych, eh, bez, tej, bez porovnávania rôznych konkrétnych projektov ďalej. My sme u nás e, skúmali, že prečo sme taký, tak dlho sa nám nedarilo um, zúčastniť sa vedeckých programov, európskych programov a ja som um, prišla na to, že na začiatku jednoducho sme v nových krajinách v Nemecku mali naozaj množstvo peňazí, vlastne pochádzalo množstvo peňazí aj z západnej časti Nemecka a um, jednoducho sme ako si ešte nežiadali o európske prostriedky, ale na to takisto sú potrebné aj určité stimuly a potom však, um, keď sme začali tvoriť tie naše siete, tak e, takisto my založili sme aj sieť vysokých škôl, tak aby sme získali z ľudí, ľudí na univerzitách, ktorí e, ovládajú veci takisto, aby aj tých, ktorí ovládajú, e, akým spôsobom získajú prostriedky z EÚ, aby sme trošku, trošku mm, sa dostali do väčšieho švungu a myslím si, že to sa nám ako aj podarilo využiť takú silnú vlnu um, z odborníkov, aby sme mohli teda prekonať rôzne e, prekážky. Potom ďalšia otázka, pán Ele sa pýta, čo sa, čo sa dá robiť úplne konkrétne. Nuž, my sme hovorili, že sme využívali prostriedky z fondu EFRE, využívali sme rôzne opatrenia. A chceli sme ale prijať také rozhodnutia, ktoré um, zabezpečia aj dlhodobé financovanie. Um, Samozrejme, že to všetko sa nedeje bez vynikajúcich odborníkov. Pravda, nemusia to všetko byť hneď e, nositeľe Nobelových cien, ale potrebujete tých správnych ľudí, ktorí sú dobrými odborníkmi, ale zároveň majú aj tú správnu nadšenie a podobne vedia, ako sa teda píše biznis plán, ktorí majú predstavu a tieto takéto osobnosti tak e, tiež sa nevyskytujú veľmi často. Človek ich musí naozaj identifikovať a aby ich potom mohol získať e, pre svoj Ehm, do, do svojho inštitútu, tiež to nie je také jednoduché. A myslím si, že práve takéto osoby potom veľmi silný vplyv majú eh, ale je to dôležité, aby ste si takýchto osoby získali, pretože to má veľký vplyv potom aj na teda budúcnosť inštitúcie a veľa sa dá dosiahnuť tým, že nie, aby nedošlo k tomu, že tam budú potom stáť tie prázdne, vynikajúco vybavené budovy bez odborníkov. Pani Agrimi, chceli by ste sa takisto vyjadriť? Ja by som eh, chcela eh, E, vlastne vys- e, uviesť príklad takejto spolupráce. Nedávno iste e, pred chvíľou som vám predstavila vlastne výsledky. Napríklad v prípade verejného laboratória, ktoré financujeme z fondu FEDER v rámci tohto, tejto oblasti konvergencie na medzinárodnej úrovni, E, sme mali cieľ nájsť e, spôsob, ako túto sieť prepojiť s touto e, iniciatívou. V posledných dňoch došlo k inaugurácii niektorých centier na teritoriálnej úrovni, ktoré sú výsledkom za vlastne fejdu, ale zároveň súvisia aj s európskymi E, infraštruktúrami. Ako som povedala, prepojili sme tieto infraštruktúry s kapacitou e, výskumníkov, vedcov. A je jasné, že nikto nemôže ísť dopredu, ak nebude mať podporu vedcov, výskumníkov. A samozrejme, že táto podpora bola veľmi dôležitá. E, a tí mladší vlastne majú pred sebou aj európsku budúcnosť a európsku e, kariéru. Ďalej tu máme mm, európske partnerstvo, ktoré získalo kompetencie v oblasti skupiny podnikov v púli na výskumné a rozvojové projekty, ktoré presahujú európsky rozmer a témy európskeho výskumu. Takže istým spôsobom je tu možnosť e, sa snažiť dosiahnuť nejaké excelentné územia a ja opakujem, že neverím v možnosť aplikovať len jediný nástroj, práve naopak verím, že môžeme vytvoriť regionálnu stratégiu tak, aby inteligentne využívala viaceré nástroje, viaceré programy a okrem európskej excelentnosti by sme mali takisto klásť dôraz na valorizáciu e, tohto e, výskumu priamo na území, ktorých sa to týka. E, verejné obstarávanie v oblasti inovácie je oblasť, kde môžeme nájsť veľa spoločného. Ďakujem Konstanca Krel a potom Maria Karváľu Ďakujem. Ďakujem pekne. By som sa chcela teda poďakovať eh, minister, ministerke, keď hovorila o tom, že um, nie, že na začiatku nepotrebovali prostriedky, pretože mali veľmi veľa prostriedkov svojich vlastných, nož, ale čo sa týka mm, prepojenia štruktúrnych fondov a horizontu, eh, myslím si, že je veľmi dôležité určiť si priority v oblasti výskumu a vývoja. My vlastne v rámci našich návrhov pre spoločnú stratégiu a vo vzťahu k teda e, toho, aby sme získali synergie z prepojenia týchto prostriedkov. A o tom mali rozhodli. Ja by som chcela požiadať kolegov, aby ešte raz sa pozreli na to, že či sú niektoré veci zo spoločného strategického rámca, ktoré by sme naozaj v, ešte ako z toho všeobecného pohľadu museli ponechať. Máme do 7. júla čas. Tej, čas ja som spolu spoluspravodajkyňou aj s Lambertom. A na tejto otázke mi záleží, ale chcela by som ešte vyjadriť, že iste existuje protirečenie v požadovaní výnimočnosti a e, v tej určitej pločnosti, ale v, momentálne sú e, regióny požadované, aby zabezpečili kondicionalitu ex ante a myslím si, že tam by malo byť potom dôležité, pretože prebiehajú už um, práce na operačných programov a tam ide o to, aby potom tí, ktorí zabezpečiť tých, ktorí budú pripravovať programy, teda jednotlivé ministerstva, aby sa pozreli na to, že ktoré spoločné stratégie by mohol si región vytvoriť alebo na ktoré by mohol budovať a niektoré by boli vhodné oblasti pre výnimočnosť, ktoré by boli vhodné oblasti pre EFRE a myslím si, že takýmto spôsobom sa dá zabezpečiť tá tzv. pridaná hodnota. Myslím si, že tak, aby pod potom aj regióny mohli tiež e, potom vlastne aj v budúcnosti smerovať teda k tej vynimočnosti v oblasti e, výskumu. Maria Karpajo. Ďakujem, pani predsedajúca. Horizont 2020 je o excelentnosti, ale Mal by sa tiež venovať tým malým jednotkám excelentnosti, ktoré v Európe existujú. Štrukturálne fondy sú o budovaní kapacít, kapacit o inteligentnej špecializácii. To znamená Horizon 2020 a štrukturálne fondy, ktorých by sme mali, mm, ktorými by sme mali dosiahnuť excelentnosť a Ťažké je práve dosiahnuť konkrétne výsledky. Vypočuli sme si niektoré prípady, ja by som uviedla ešte dva, aby som vás požiadala o váš názor. Som spravodajkynia pre špecifické programy k Horizontu 2020 a jeden z návrhov je ten, že Horizont by mal dať pečať excelentnosti pre návrhy ako napríklad Marie Curie, čo by mm, mohlo mm, napomôcť získaniu prostriedkov. Máme určité percento a toto by mohlo získať podporu regiónov v prípade, že budú dispozícii prostriedky a ak to bude pre daný región priorita. Druhý bod. Horizont 2020 sa venuje aj inováciám, čiže pokrýva celú túto škálu a e, pilotná škála, e, demonstrovanie konkrétnych príkladov, e, tu spolufinancovanie alebo prístup využitia viacerých fondov je veľmi dôležitý. Mali by sme nájsť spôsob, ako by toto mohlo fungovať jednoducho. Ako spolufinancovať e, veľké projekty, ktoré demonstrujú e, ciele a štrukturálne fondy by mali byť čo najpriateľskejšie v úvodzovkách e, k, k ich užívateľom. Čiže chceme zjednodušenie a potrebujeme toto zjednodušenie dosiahnuť aj v štruktúrálnych fondoch, pretože my inak dospojeme k dvom komplexným programom, ktorých e, využitia, ktorých synergia bude veľmi ťažko dosiahnutelná. Ďakujem. Pán Buzek. Well, um, you... Už bolo povedané, že sa začína spolupráca v európskej regionálnej politike a v politike výskumu a vývoja. Pred šiestimi rokmi spolu s pani komisárkou Hübnerovou a s pánom komisárom Potočníkom sme hovorili, že takáto spolupráca je potrebná a my sme urobili veľký krok vpred. Zrejme nedostatočný zo strany regionálnej politiky a zo strany výskumu a vývoja ale dovolte mi povedať, že my vieme, že pre nás je zásadné to, že sú tu veľké rozdiely v oboch fondoch. Jeden je predefinovaný geograficky, distribúcia je založená na danom mieste a druhý nie je predefinovaný geograficky ako tá matica k distribúcii prostriedkov. Dovolte mi teda povedať, že to závisí od rozhodnutia členskej krajiny a regiónu, či oni chcú využívať tieto prostriedky, e, aby išli správnym smerom. A my môžeme len vyzývať členské krajiny a ich zástupcov a naše regióny, aby využívali tieto prostriedky vo väčšej miere prípade Horizontu 2020 je situácia odlišná. Samozrejme, nie je tu taká úspešnosť, napríklad v rámci 7. programu vedia výskumu, budovanie európskej vedeckej oblasti, európska pridaná hodnota. V prípade e, jednotlivých programov. Musíme sa sústrediť na excelentnosť, to je jasné, ale uvedomiť si aj to, že e, dnes je kontext oveľa zložitejší ako pred šiestimi či siedmimi rokmi, čiže inklúzia programov, eh, uznanie alebo hľadanie talentov v Európe, to je absolútne kľúčové. Je tu tiež otázka pre nás všetkých, radu, komisiu a parlament. Sme pripravení zlepšiť horizont 2020 eh, a nestratiť zo zreteľa náš cieľ, excelentnosť. Niektoré návrhy už odzneli tu na tejto pôde, ako napríklad rovnaký prístup z in- infraštruktúre výskumu alebo ďalšie zjednodušovania, ako to povedala pani Carvajo, um, na, obaj, na oboch stranách. Malé a stredné podniky, tie budú uh, veľmi dôležité. Nesmieme stratiť excelentnosť, ale uh, mohlo, malo by to byť jednoduchšie pre týmy z daných regiónoch, e, aby začali takéto projekty. Je tu tiež koncept e, inteligentnej špecifikácie a s tým spojených stratégií. To by sa dalo veľmi dobre využiť a tiež e, ako vyriešiť ten starý známy problém veľkých rozdielov, pokiaľ ide o mzdu vedcov. Je to veľmi ťažké, ale narušuje to našu užšiu spoluprácu, takže zamyslíme sa seriózne nad horizontom 2020 e, v prvom rade, pretože všetko závisí od rozhodnutia na európskej úrovni v Európskom parlamente, rade a potom aj v programoch, programoch excelentnosti. Chcel by som vyzvať nás všetkých. Urobme potrebné zmeny v horizonte 2020 a poďme týmto smerom. Nestrácajme zo zretela excelentnosť. Samozrejme, ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu veľa zástupcov komisie, ale pán generálny riaditeľ a jeho zástupca e, zúfalo chcú niečo povedať, takže Robert Jan Smith Nemáte veľa času, len niekoľko minút. Prosím, keby ste nám mohli niečo povedať. Much, yeah. well, Ďakujem pekne. Nie sme až takí zúfalí, ale určite chcem povedať, že sa mi veľmi páčili tieto prezentácie a následné diskusie. Tri veci, ktoré mi z toho vyplývajú v prvom rade. To, že Treba rešpektovať tieto nástroje. Štrukturálne fondy, rámcové programy majú rozličné ciele. To ale neznamená, že sú v opozícii. Môžu spolupracovať. Každé, každý z nich je ale špecifický. Štrukturálne fondy sa týkajú budovania kapacít, modernizácie in, univerzít, vytvárania miestnych spoločností, úloha Horizontu 2020 je prepojenie excelentnosti na európskej úrovni, takže prvá vec, ktorú som dneska počul, je, že tieto nástroje môžu spolupracovať, hoci majú odlišné charakteristiky. Ďalej potreba, ako povedal pán Búzek, potreba inteligentnej špecializácie na úrovni regiónov. Všetko začína tam, ak tu nie je stratégia, tak potom nie je cesta k excelentnosti. Takže tento krok sa musí urobiť e, na úrovni regiónov, regiónov, ktoré majú ambíciu dosiahnuť excelentnosť. A potom tu bol ten veľmi pekný príklad, ktorý chce takúto excelentnosť dosiahnuť. Ďalšia vec, ktorú som počul, sa týkala potreby veľmi dobrej prepojetnosti rozličných nástrojov, aby pravidlá a postupy neboli také, že v konečnom dôsledku táto prepojenosť nebude fungovať a pán Eller, ktorý je sa pravodajcom pre túto oblasť, aj ostatných som počul hovoriť, že sme schopní dosiahnuť túto prepojenosť, ale ak tieto pravidlá nebudú fungovať, tak môžeme zabudnúť na synergiu a prepojiteľnosť. A na záver, EU e 12 nové a staré členské krajiny. E, tu nesmieme robiť rozdiely. E, ambícia excelentnosti je všade. V Nemecku, Taliansku, Spojenom kráľovstve excelentnosť nie je otázkou starých a nových členských krajín EU 12 a ostatných. Týka sa to všetkých našich členských krajín, oblastí, kde sa musí excelentnosť rozvíjať. Takže je dôležité, aby sme to neprezentovali ako niečo, čo sa týka špecifickej skupiny krajín a nie ostatných. Týka sa to všetkých. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nikolás Martin. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem vašim obom výborom za to, že ste zorganizovali toto stretnutie a pozvali týchto expertov. Bolo to naozaj veľmi dobré mať takéto konkrétne príklady abstraktných konceptov, o ktorých často hovoríme. Potrebujeme skutočné príklady. Je to dôležité aj pre súčasné obdobie, pretože tu vidíme, že do výskumu a inovácií ide štyrikrát toľko prostriedkov ako za predošlé obdobie a potrebujeme ešte vyššie percento pre ďalšie obdobie. A preto pani kráľ povedala, že výskum a inovácie sú prvým tematickým cieľom, ktorý sa identifikuje pre tieto fondy. A je to spojené s minimálnymi percentami financovania, aby sme využívali ERDF. Čiže v tomto kontexte celá otázka jej synergie je veľmi dôležitá a preto sa o nej rozsiahlo hovorí. Ako povedal Robert Jansen, Tieto myšlienky sa musia e, pretaviť do konkrétnych e, vecí. Je to dôležité pre súčasné obdobie a mm, pre disponibilnosť fondov. Východiskový bod je e, jasnosť konceptu, pretože vidíme, že Horizont 2020 sa sústreďuje na špičkovie centrá výskumu, potom tu máme prístup z dola hore a z hora dole pre RDF, mm, investičné priority, posilňovanie výskumu a inovačnej infraštruktúry, budovanie kapacít na jednej strane a podpora investícií, transferov, e, výsledkov výskumu na strane druhej. A myslím si, že ilustrácie ukázali, že toto je eh, koncept, ktorý funguje. Po druhé, ide o regulačný rámec, ktorý musí byť správne nastavený, musíme mať spoločné pravidlá a toto je oblasť, kde sme urobili krok vpred pokiaľ ide o návrh komisie z predošlom období. Tu e, spolupracujeme s komisiou užšie, máme spoločné pravidlá uznateľnosti, ktoré fungujú. Predtým to boli prekážky a mohli by to byť prekážky v prípade, že pravidlá nebudú rovnaké. Potom tu máme DPH, náklady, možnosti využívania pravidel z ostatných oblastí. Snažíme sa o zjednodušovanie všetkých týchto aspektov. Potom práca na úrovni členských krajín, pokiaľ ide o RDF, ako na politiku a tu regionálne inovačné stratégie sú kľúčové. Toto je spôsob, akým mm, sa myšlienky dajú zmeniť na realitu a zabezpečiť to, že stratégia využívania rozličných zdrojov financovania bude tá najlepšia možná. V komisii sa snažíme o podporu členských krajín a regiónov v tomto v týchto iniciatívach je tu platforma Civil, ktorá bola spomenutá a to je základ pre dosahovanie tohto cieľa. A na záver chceme, aby príjemcovia si <clears throat> uvedomili, čo musia urobiť. Už v súčasnom období máme tu <clears throat> pravidlá pre príjemcov, tá sa, tie sa aktualizovali, sú to rozličné zdroje financovania, rozličné spôsoby prístupu k ním a bude tu nová edícia pre ďalšie obdobie, keď sa regulačný rámec finalizuje. Bude to kritický nástroj. A ešte jeden komentár na záver, výzva je tá, že napriek všetkej snahe hovoríme o dvoch finančných nástrojoch. Jeden z nich má rozdelený, rozdelené riadenie v členských krajinách a druhý je riadený priamo. Musí to byť aktívny prístup na národnej a regionálnej úrovni preto, aby sme dosiahli tento cieľ a kľúčoví príjemcovia to môžu byť premostením medzi týmito dvomi zdrojmi financovania. Oni musia byť hráčmi v, prípade, v príprave partnerských dohôd a operatívnych programov, preto aby sa dosiahla v praxi synergia, o ktorej toľko hovoríme. Ďakujem pekne, Nikolás. A posledné slova budú pre našich hostí, pre tých, ktorí chcú prehovoriť. Ste vítaní, ale teda nie ste nutení, je to na vás. Pani ministerka. Ganz kurz, also um, ich finde es sehr wichtig, dass hier auch zwischen zwei Aspekten. Ja si myslím, že je dôležité je, že sa tu hovorí predovšetkým o, v rámci dvoch e, e, aspektov. To znamená, že keď chceme zabezpečiť rast, e, predovšetkým inováciou a inven, invenciou Myslím si, že ehm, ide tu o to, aby sme teda um, zabezpečili nie len um, liaheň nejakých nositeľov Nobelových cien, ale aby sme zabezpečili um, výskum na vysokej úrovni. A potom sú musia byť ale e, zariadenia, ktoré takisto potom budú šíriť e, túto vysokú úroveň, ale to nemusí sa udiať všetko len z samotného projektu Horizon 2020, ale aj spoločne zo štruktúrnych fondov. Dôležité je, aby sme eh, mali tú už jasnú koncepciu. Pre všetky musíme mať región jasnú koncepciu v tom, čo chce dosiahnuť. Predseda, ďakujem pekne. Eh, mne sa takisto zdá, že je treba jasne povedať, že tak Horizon 2020, ako aj štrukturálne fondy na perspektíve 2014 až 2020 eh, vytvárajú obrovské príležitosti pre krajiny, ktoré ešte stále len doháňajú svojich eh, západných eh, susedov. Takže ja by som chcel vlastne požiadať, aby sme zabezpečili to, že pripravíme také zjednodušenia, ktoré naozaj povedú k výraznej synergii medzi týmito programami, čo bude prospech všetkej vedeckej komunity v Európe. I, just like to comment on Professor Carvello's comments. Ja by som sa dotkol len toho, čo povedal profesor veľa. Myslím si, že to, čo sme spomenuli, jeden z programov bol Marie Curie, pretože naozaj máme e, veľmi dobré centra v Európe, v rámci ktorej by sme chceli vymeniať študentov. Každý je z toho nadšený a stále sa tu hovorí, že je treba veci zjednodušiť. Naozaj už aj také praktické veci treba zjednodušiť od toho, ako sa píše vôbec žiadosť na niečo. Um, ale my potrebujeme zabezpečiť pre mladých predovšetkým ambíciu a potom e, treba zabezpečiť im cestu, ako to dosiahnuť. Ide o špecializáciu, e, ktorú tu chceme podporiť. Chcem len potvrdiť, že tu ide o proces, ktorý v prvých mesiacoch roku 2013 nás povedie nielen k tomu, aby sme pomenovali cieľy E, regionálne intervencie a vlastne ciele e, štrukturálnych fondov, ale určite budeme môcť tento istý spôsob práce použiť aj na identifikovanie eventuálnych e, postupov excelentnosti, ktorú regionálni aktéry môžu garantovať v perspektíve stratégie 2020 pokiaľ ide o samotné regióny a špecifické aktivity, tak tam určite bude možné prepojiť niektoré projekty financované na európskej úrovni s demonstračnými aktivitami, ktoré eventuálne môžu byť realizované za pomoci štrukturálnych fondov. To je reálna možnosť. Teraz tu máme výskumný e, projekt, ktorý je financovaný rámcovým programom o e, vodíku a jeho skladovaní a určite, že existujú riešenia, ktoré zjednodušia túto integráciu a to je veľmi želateľné. Ďakujem a to je záver vypočutia. Ďakujem ešte raz vám všetkým. Ehm, komisia a členovia regí zostanú, pretože budeme hlasovať a poprosím ostatní, aj, aby opustili túto miestnosť. Dear colleagues, we have a lot of difficult voting. Máme pred sebou veľa hlasovania. I, I am going to check whether your machines work. So... Tak najprv oberieme, či fungujú vaše hlasovacie zariadenia. could you, can, can we check the vote? Can we open the vote open. and check? The vote is open, we are checking. Môžeme si vyskúšať, či fungujú hlasovacie zariadenia. Dvaja teda s, e, vložili kartičku, ale nehlasovali, no tak vyzerá to tak, že to funguje viac menej. Aspoň pre väčšinu, tak začneme Konstance? Danuta, mám jednu um, prozbu. No, v rámci nášho prvého stanoviska máme celú sériu z pozmeňujúcich návrhov, za ktoré my nie sme zodpovední. Napríklad um, je tu pozmeňujúci návrh 66 alebo 74, 75. Um, to neviem, či to je kompetencia výboru regí. Tak neviem, či vôbec o týchto máme hlasovať my. Je tu teda návrh od socialistov, aby sa k otázkam, ktoré sú, zasahujú, alebo presahujú pôsobnosť našho výboru, o týchto hlasovať nebudeme. To e, sú sa týka správy Tomáša Porembu, pozmeňujúci návrh číslo 66, e, respektíve je ich tam dosť veľa, tak preskočím ich jednoducho. Súhlasíte takto so mnou, pán Poremba? Súhlasí s takýmto postupom? Politické skupiny súhlasíte s takýmto postupom? Dobre, takže tým pádom už väčšina je za. Tak budeme hlasovať teda k správe pána Porembu 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 54. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Sedmička. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že zamietnutý. Ak socialisti nenamietajú, tak považujeme za zamietnutý. 55. Kto je za? Kto je za 55? Kto je proti? kto sa zdržal zamietnutý, 56, to je za, to je proti, kto sa zdržal. Myslím, že sme to zamietli. Overíme 56. -ku. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté. Je 21.19. 57 to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Teraz to naozaj si nie som istá, takže overíme 57 elektronicky. Myslím, že to bolo v poriadku, ale overme. Konec hlasovania a prešlo to. 59 to je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutá. 60 to je za. To je proti kto sa zdržal? Myslím, že to bolo prijaté. 60 teda overme rýchlo. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 61. Kto je za? Kto je proti? To je to isté. Takže 61 sme o nej hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Zamietnuté 63. Prepačte, 62. Kto je za? 60, že kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 63, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá, 64, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá, 64, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 25 ku 16. 65 to je za, to je proti, to sa zdržal prijatý. 67 to je za, to je proti. To je to isté. 67 musíme overiť. Prepačte, kolegovia, hovorí predsednička. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania Čiže to je zrejme tá istá koalícia, nebudem už overovať 68, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 70, kto je za, kto je proti. No už neviem, overme 70. -ku. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. 71, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté 9, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 73, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. Nie, prejdeme k, na desiatka. Kto je za desiatku? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 77, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 11. Nie, 78. Kto je za? Kto je proti? Zamietnutá. 81. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 85. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 86 nie, predsednička sa opravuje. 87, kto je za? Kto je proti? No, overme 87. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a je to zamietnuté. 14, to je za. Proti. Tu sa zdržal. No zase neviem, tak overme 14. Otváram hlasovanie. 19 22 zamietnuté. 15, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatá? 88, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatá? 89, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijatý? 90, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 92. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 93. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 94. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 96. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 97, to je za? To je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 98, to je za? To je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 90. 99. Je tam ústny pozmeňujúci návrh, ktorý nahrádza um, older, elderly, tak 99 to je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijatý 16 kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Chcete overiť? Overujeme 16 elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ale je prijaté. Stovka, kto je za? Kto je proti?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 nie, prepačte, 105, hovorí predsedajúca, 105 to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 106, kto je za, kto je proti, no, hovoríme 106, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania a je to zamietnuté 108, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 109, kto je za, kto je proti? sa, no neviem, 109 overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 110. To je za. To je proti. To sa zdržal zamietnutý. 111. To je za. To je proti. to sa zdržal prijatý. 112. 116 to bolo prijaté, 19 vypadla. Nie, 119 to je za. 118 to je za, ktorá sa zdržala prijatý. 119 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 120 to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 121 kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 122. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 120. Nie, 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 125. Kto je za? to je proti, kto sa zdržal prijatá, 126, to je za, To je proti, kto sa zdržal prijatá, 127, to je za, to je proti, už neviem, tak overme 127, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnuté. 128, to je za. To je proti, tu sa zdržal prijatý. 129, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 21. Kto je za? Kto je proti? Prepačte kolegovia, ale sú tu rozdelené skupiny. 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 130. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 100. Prejdeme k 23. To je za 23? To je proti? Kto sa zdržal? zamietnutia? 24. Kto je za? To je proti? Veríme 24. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 2. Kto je za? Lambert, máš ústny pozmeňujúci návrh? Je to len taká právna vec lingvisticko. Myslím, že to navrhovala pani Kraca dokonca, nie? Vy. Chcete to vy vysvetliť, či prečítať, či mám to ja prečítať? Pani Kraca hovorí bez mikrofónu, tak my nepočujeme. Jedna sa e, o Európsku, Európska únia a jej regióny v texte, to je navrh pôvodný text ja so sebou nemám. A pán e, minister hovorí, že pôvodný text nie, že momentálne, obzvlášť v časoch e, ekonomickej krízy v Európskej únii ako celku a v jednotlivých regiónoch. A váš text hovorí, že momentálne v to časoch ekonomickej krízy v EÚ a jej regiónoch. No pre mňa to je <laughs> to isté, prepačte. No dobre, čiže to je úpravou e, k, na prvú triedu, tak e, myslím si, že je to v poriadku, kto je za, kto je proti. E, prejdeme k jedničke, kto je za. Kolegovia, dvíhajte ruky, kto je za jednotku, dvoj, proti, kto sa zdržal. Predsedajúca hovorí, neviem sa v tom, nevýznam sa v tom, tak hovorím elektronicky. je prijatá. 29 to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 30 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 31 kto je za? Kto je proti? Prijatá. 32 kto je za? Kto je proti? Je to teda prijaté. Kontrolujte ma, hovorí predsedajúca. 33, kto je za? Nie, to vypadlo. Nie, 33, hlasujeme, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 34, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prešlo. Dvojka, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Overíme dvojku. Otváram hlasovanie. je to prijaté 35, kto je za, kto sa zdržal, prijaté, prijaté 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá, trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to je prijaté. 37 máme v počastiach. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Druhá časť to je za, proti, kto sa zdržal, myslím, že to prešlo. Nie? Dobre, tak overíme druhú časť. 37. Otváram hlasovanie. EPP si myslí, že keď to oni sú proti, že týmto neprešlo a nebolo, neprešlo to. Mali ste EPP pravdu. 38, kto je za? Kto je proti? Kto sa držal prijatá? 39, kto je za?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 kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak ešte raz. 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to prijaté. 44. Chcete overiť? Dobre, 43. Vidíte, ako som vás z nich hneď zobudila. 43. zamietnutá, zamietnuté 44, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 45, kto je za, proti, e, kto sa zdržal, zamietnuté 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté 48, kto je za, Myslím, že sme nehlasovali o 41. v druhej časti, ak sa nemýlim. to bolo zamietnuté. Nie, lebo to bolo tak, že keď sme prvú časť odhlasovali, druhá vypadla, hovorí predsednička. 48 ešte raz. Kto je za 48, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté štvorka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 5. Kto je za? 5. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 52. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. A záverečné hlasovanie elektronické o návrhu stanoviska. o tomto hlasujeme elektronicky o prijatí stanoviska. Otváram hlasovanie teraz. No nehlasovali všetci, no tak uvidíme. Je to prijaté. 39. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. To je správa pána Olejničanka. To je tiež veľmi dlhé a komplikované hlasovanie. I have a very different. No? Ah, no, okay, okay. So, dear colleagues, can we start the vote? First we go to amendment 49. Who is in favor? 49, to je za. Kto je proti? To je prijaté 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá 51. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Teraz máme návrh, aby sme robili hlasovanie en bloc 52 až 50, e, až 60. 52 až 60. Dá sa to robiť en bloc? E, nie? 52 až 59, to je OK? Ani to nie? Kolegovia zo zelených sú proti. Dobre, tak strácame čas, keď to skúšame. Kto je za 52, kto je proti. Ale neodpustíme vám to. Kto sa zdržal prijaté, 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 56, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 57, kto je za, nie, 55 som preskočila, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, 57 to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatá, 58, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijatý, 59, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijaté. Lebo Konstance držala túto svoju ruku celý čas takto a ja som potom bola z toho zmetená. 60, to je za, to je proti, kto sa zdržal prijaté. 61, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 62, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý 63. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Ty, Miguel hovorí, že je zamietnuté. Tak verím, že má pravdu. 64. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prešlo. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3, kto je za? Proti, kto sa zdržal? Prijatý. 68, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 69, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 72, kto je za, proti, kto sa zdržal prijatý, 74. Kolegovia, opäť máme tu návrh od 74 po 87 amblok. Dá sa to? Ďakujem. Kto je za tento celý blok od 74 po 87? To je za? to je proti? Kto sa držal? Je to prijaté. Tým máme 88, to je za. To je proti, to sa zdržal, to je zamietnuté. 89, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, kompromis 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 92, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 93, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, kompromis 5, e, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 95, druhá časť, nie, prvá časť, hovorí predsedajúca, 95, prvá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Druhá časť, o nej nehlasujeme, 96, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, 97, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý, zamietnutý, 98. Za, proti, zdržal sa. Zamietnutý, 99 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 100 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 101 za, proti, zdržal sa. Schválený 102 za, proti, zdržal sa. Schválený 103 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 104 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 105 za, proti, zdržal sa. Schválený 106 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 107 za, proti, zdržal sa zamietnutý, kompromis 6 za, proti, zdržal sa schválený, 110 za, nie, odpadáva. 110 odpadáva. Nie, mali by sme o nej hlasovať. Čiže hlasovací zoznam sa zmenil na poslednú chvíľu, takže mali by sme hlasovať, ak by sme nemali, tak by to bolo vymazané. 110. Hlasujeme o 110. Kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 111 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 112 za, proti, zdržal sa, schválený. 113 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 10 za. Proti zdržal sa schválený. 114 za. Proti zdržal sa zamietnutý. 115 za. Proti zdržal sa zamietnutý. 116 za. Proti zdržal sa schválený. 11 za. Proti zdržal sa schválený. 117 za. Proti zdržal sa schválený. 118 za proti, zdržal sa schvá, zamietnutý. 119 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 12 za, proti, zdržal sa schválený. 120 za, proti, zdržal sa schválený. 121 za, proti, zdržal sa schválený. 122 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválený. 15 za, proti, zdržal sa, schválený. 16 za, proti, zdržal sa, schválený. 17 za, proti, zdržal sa, schválený. 125 za, proti, Zdržal sa zamietnutý. 126 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 127 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 128 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 18 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 129 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 130 za proti, zdržal sa, schválený 131 za, proti, zdržal sa, schválený 132 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 133 za, proti, zdržal sa, schválený 134 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 135 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 19 za, proti, zdržal sa, schválený 20 za, proti, zdržal sa, schválený 21 za, proti, zdržal sa, schválený 137 za, proti, zdržal sa, schválený 136 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 138 za, proti, zdržal sa, zamietnutý 139 Je tu ústny pozmeňujúci návrh, ak nikto nie je proti tomuto návrhu, tak môžeme hlasovať o 139 s týmito zmenami. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnutý? Kompromis 8 za. Proti? Zdržal sa? Schválený. 142. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, schválený. 23. Hlasujeme iba o druhej časti. Za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, schválený. 147 za, proti, zdržal sa, schválený. 148 za, <clears throat> proti, zdržal sa. 148, musíme to overiť. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 149 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 150 za, proti, zdržal sa, schválený, 152 za, proti, zdržal sa, schválený, 25 za, proti, zdržal sa, schválený, 153 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 154 za, proti, zdržal sa, zamietnutý, 155 za, proti zdržal sa, zamietnutý, 156 za, proti zdržal sa, zamietnutý, 157 za, proti zdržal sa, schválený, 158 za, proti zdržal sa, zamietnutý, 159 za, proti zdržal sa, schválený, 160 za, proti zdržal sa, zamietnutý. 161 za. Musíme skontrolovať 160. -ku. Otváram hlasovanie. Je to zamietnuté 161 za, proti zdržalo sa zamietnutý 162 za proti, zdržal sa, zamietnutý 163 za, proti, zdržal sa, schválený 164 za, proti, zdržal sa, schválený 165 za. Chcete skontrolovať 164. 164 kontrola. Končím hlasovanie schválené. 165 za, proti, zdržal sa, schválený. 166 66 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 167 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 168 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 169 za, proti, zdržal sa, schválený. 26, 170 za, proti, zdržal sa, schválený. 171 za, proti, zdržal sa schválených, 172 za, proti, zdržal sa schválených, 173 za, proti, zdržal sa schválený, 27. Kto je za 27? Proti. Vy ste aj za, aj proti. Skontrolujeme to. 27. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o 27. elektronicky. Schválený. 28 za. Kto je za 28? proti, zdržala sa schválený, 29 za, proti, zdržala sa schválený, 30 za, proti, zdržal sa schválený. 30 skontrolujem elektronicky. Otvárame hlasovanie. Hlasujete veľmi pomaly. Desať ešte, Desať ľudí ešte nehlasovalo. Hlasujeme o 30. Môžeme ukončiť hlasovanie, ale nehlasovali všetci. Ja to teda uzatvorím. Je to zamietnuté. 31 za. Ešte nie sme ani v polovici. Schválený 32 za. Proti. Zdržal sa. Prepačte, ale nezdvíhate ruky. Ja môžem len predpokladať, že všetci hlasujú ako Lambe, takže dobre, ale mali, mali by sme to nejako odhlasovať. Takže ešte raz 32, kto je za, proti, je to tesné, 32 skontrolujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Schválený. 33 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 34. Skontrolujeme 34. Zamietnutý. 34 za proti, zdržal sa, schválený. Úvodné ustanovenie Návrh 1, to je za, proti, zdržal sa schválený, 35 za, proti, zdržal sa schválený, 36 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 37 za, proti, zdržal sa schválený. 38 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 39 za, proti, zdržal sa schválený, 40 za, proti, zdržal sa schválený, 41 za, proti, zdržal sa schválený, 42 tu hlasuje iba Lambert naozaj, 42 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 43 za, proti, zdržal sa schválený, 2 za, proti, zdržal sa schválený, 44 za, proti, zdržal sa schválený, 45 za, proti, zdržal sa. 45 skontrolujeme. Otvorím hlasovanie. 45, kontrolujeme 45. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 46 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 47 za, proti, zdržal sa zachválený, 48 za, proti, zdržal sa zamietnutý, záverečné hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Mohol by som sa niečo spýtať, pani predsednička, k článku k prílohe 2 odsek 1 139 Obnoviteľné systémy uskladňovania vedú k, vedú k obnoviteľnej energii. Jediná, jediný kontext, kedy by sme mohli využiť tieto prostriedky sa týka geotermálnej energie. E, slnečná energia nepotrebuje žiadne čerpadlá ani veterná. Jediná energia, ktorá potrebuje čerpadlá, Presne, sme to, preto sme to zamietli, pretože to nedáva zmysel. Ach, dobre. Mohol by som hlasovať, niekto mi vypol tento prístroj. Pani Vukačievská. Bod 7 nášho programu. Budeme hlasovať stanovisko o IPA, predstupové fondy. Dúfam, že je to kratšie. Mám tam teda menej strán. Kolegovia, začneme číslom 4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 kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 24, kto je za, je niekto proti, ústnom návrhu nie, tak kto je za, kto je proti, kto sa prijatý, kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 23, 26, kto je za, kto je proti, zamietnutý, 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatá, 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 27 v počastiach, prvá časť, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? E, takže hovoríme 27. prvú časť. E, otváram hlasovanie. Je to prijaté 21 za 20. E, druhá časť. Kto je za? To je zametnuté. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 1. Kto je za?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 kto sa zdržal, overíme 14. Koniec hlasovania, bolo to prijaté. 15. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal prijaté, 3, kto je za, kto sa zdržal prijaté, 16, kto je za, nie, v tom vypadlo, tak 17, kto je za, kto ide proti, kto sa zdržal prijaté a teraz elektronicky hlasujeme o celej návrhu stanoviska. Koniec hlasovania. Aj to bolo pekne schválené. Teraz prejdeme k ďalšiemu stanovisku Joachima Celera. 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 23. Kto je za? Kto je sa zdržal? Prijaté 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že to bolo prijaté. 24. Overíme. vyzeralo to ako pripojen eh, mnohí z vás nehlasovali, takže eh, je to prijaté. 26, to je za. Kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 27, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 28, to je, je tam ústny návrh, nikto nie je proti, hlasujeme teda o ňom. Kto je za? Kto sa držal? Prijatý. 5. Kto je za? To je prijaté. 29. E, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 32. Kto je za? Kto je proti? 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 34. Kto je za?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 Myslím, že to bolo zamietnuté, hovorí predsednička, tak hovoríme 46. -ku. Bolo to prijaté. 47, to je za, to je proti, to sa zdržal prijaté, 48 prijaté, 49, to je za, kto je proti, kto 49 mali ústny návrh, takže hlasujeme o ňom, ale neviem, tak overíme 49, lebo som, mi to nie je jasné. Elektronicky. Prijaté. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 10, kto je za, kto je proti,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 stanoviska. Otváram hlasovanie. Bolo to pekne prijaté. Prejdeme k poslednému hlasovaniu mandát pre trialóg k rozpočtu 2013, eh, návrh eh, od Georgia Stavraka, kysel sú tam tri, návrhy prvý číslo 1, kto je za, kto prijatý, 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 4, a otváram hlasovanie o celom návrhu správy, koniec hlasovania a bolo to prijaté. Týmto sme dokončili hlasovanie. Teraz máme výmenu názorov s danským predsedníctvom. Je tu pán minister Vamen. Ak tu pán minister nemáme, nie je, máme prestávku. Ak je, tak prestávku nemáme.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 Začneme okamžite, pretože pán minister musí ísť na lietadlo, takže nemôžeme tu byť dlhšie ako do 18.30 a chceli by sme začať. Budeme pokračovať. Vítam pána ministra ak si spomínate, je našou tradíciou pozývať ministrov ku koncu predsedníctva a John bude mať v právomoci nielen koheznú politiku, ale aj koordináciu medzi predsedníctvami, čiže toto stretnutie je v maji. a ja dám slovo pánovi ministrovi a potom budeme mať výmenu názorov. Pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne. Milí kolegovia, najskôr by som vás chcel pozdraviť, pani predsednička, aj vás všetkých ostatných a poďakovať vám za to, že v takom nabitom programe ste si našli čas aj pre mňa. A rovnako by som chcel poďakovať celému výboru za konštruktívny a otvorený dialog, ktorý sme v posledných mesiacoch viedli. Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu a ja veľmi rád dodávam, že aj v európskom legislatívnom procese. Ja som veľmi rád, že sa môžem s vami stretnúť a poinformovať vás o tom, ako vyzerá situácia v Rade mesiac predtým, ako odovzdáme štafetu našim cyperským priateľom. Samozrejme, že si uvedomujem, že máme príliš málo času a nie je veľa času na výmenu názorov, ale ja si ich s vami aj tak rád vymením. Takže, drahí kolegovia, chcem vám len stručne pripomenúť okolnosti nášho predsedníctva ekonomická kríza, ktorá stále ešte postihuje celú Európu, urobila dôležitejšie veci ako vláda, vlády a všetci sme sa zhodli na tom, že potrebujeme integrovanejšiu Európu, ktorá môže príjmať e, také opatrenia, ktoré majú široký dopad a môžu sa aplikovať rýchlo. A takáto Európa sa už pred našimi očami rodí práve v dôsledku ekonomickej krízy. Iba za posledných 6 mesiacov 25 členských štátov EÚ podpísalo fiškálny pakt, fiškálnu zmluvu, ktorá má dopad na fiskálnu politiku a rozpočtovú disciplínu členských štátov. Európsky permanentný stabilizačný mechanizmus, teda trvalý euroval, sa vytvoril tiež rovnako bola vytvorená nová možnosť pomôcť Grécku, záchranný plán pre Grécko a v marci zóna euro schválilo svoju e, akúsi protipožiarnú záchranu pred krízou. Rovnako sa prijímajú kľúčové e, programy na národnej úrovni. E, začal sa črtať pokrok pri príprave kompletného balíčka pre rast, ktorý bude predstavený na Európskej rade v júni. Toto boli hlavné body, na ktoré sa sústreďovalo predsedníctvo v tomto krízovom období. Musíme kráčať obidvoma nohami a musíme rozpočtovú konsolidáciu a nevyhnutnú disciplínu kombinovať so štrukturálnymi zmenami a iniciatívami, ktoré musia zlepšiť rast a zamestnanosť tieto, toto sú dôležité výzvy pred Európskou úniou, kde všetky členské štáty uznávajú a uznali, že toto je odpoveď na súčasné výzvy viac Európy, nie menej. Namiesto toho, aby národné vlády si zvolili cestu protekcionizmu, keď svetová ekonomika ide opačným smerom, drahí kolegovia. Tohto sme sa obávali, ale tento raz k tomu nedošlo. Naopak, ekonomická kríza spolu s tlakom finančných trhov posilnila solidaritu, disciplínu a kohéziu, súdržnosť v Európskej únii. Táto kríza nevytvorila nové európske inštitúcie, to je fakt, ale posilnila európsku integráciu v kľúčových politických oblastiach, pretože sa ukázalo, že to je jediná dostatočná odpoveď na výzvy, s ktorými je Európa v súčasnosti konfrontovaná. A keby sme zašli trošku viac do hĺbky a položili by sme si otázku, prečo členské štáty EÚ sa rozhodli posilniť európsky projekt namiesto, aby ho nechali bokom a aby presadzovali svoje vlastné riešenia? Myslím si, že odpoveď je takáto. Krajiny Európskej únie sú navzájom tak prepojené a tak integrované v súčasnosti, že jednoducho neexistujú iné alternatívy k týmto spoločným riešeniam a spoločným aktivitám, ktoré sa príjmajú na celoeurópskej úrovni. Naše podniky, aktivity a obyvateľstvo je tak navzájom závislé, že politiky, ktoré e, sa obracajú dovnútra, zvyčajne sa považujú dnes už za zastaralé. Práve, keď však e, konáme spoločne, a to bola práve naša odpoveď na krízu, Európske vlády majú možnosť získať opätovne dôveru trhov a pokročiť vpred. Drahí kolegovia, toto je pozitívny a veľmi povzbudivý vývoj a my ako predsedníctvo budeme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách počas zvyšného času nášho mandátu, aby sme e, zvýšili túto možnosť konať na celoeurópskej únii, aby to malo e, hmatateľné dopady aj výsledky v každodennom živote občanom. Dánske predsedníctvo sa naďalej sústreďuje na program, ktorý je sústredený na ekonomický rast a rast pracovných miest. To si vyžaduje však veľmi veľké úsilie v mnohých politických oblastiach, často aj odlišných, a preto by som chcel spomenúť rokovania o viacročnom finančnom rámci. Môžem vám garantovať, že danské predsedníctvo tvrdo, pracuje na tom, aby dosiahlo konsenzus pri v tom, aby e, sa rozpočet venoval do tých oblastí, ktoré podporujú rast, ako sú zelené technológie, inovácia, školstvo, vzdelávanie a tak ďalej od toho potom budú závisieť rozličné sektorové politiky. Cieľom však je dosiahnuť maximálny rast, maximálnu zamestnanosť a maximálny úžitok z každého eura. Dovolte mi, aby som vám pripomenul najnovšie údaje v oblasti zamestnanosti, ktoré priniesol Eurostat pred 4 týždňami. E, 5,5 milióna obyvateľov mladších ako 25 rokov sú nezamestnaní. V Španielsku a v Grécku máme nezamestnanosť mladých ľudí viac ako 50 no a to sú hrozné údaje a vyžadujú si rýchly zásah tak zo strany EÚ, členských štátov a vlád a vyžadujú si e, solidnejšiu politiku zamestnanosti. Všetci musíme urobiť všetko preto, aby sme jednoducho tu nemali stratenú generáciu mladých v Európe. Ako vlády a ako lídry musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa tomu vyhli. Aké sú dôsledky tejto situácie na budúcnosť európskej súdržnosti? Pred čtyrmi mesiacmi som mal príležitosť s vami sa stretnúť a hovoriť o budúcnosti európskej koheznej politiky. Ja som odišiel zo schôdze s dôverou, že parlament a rada môžu vytvoriť základy pre centrovanú, orientovanú politiku smerom k výsledkom, čo zohrá veľmi dôležitú úlohu pri vytváraní pracovných miest a prirastu v týchto zložitých ekonomických podmienkach. Navyše tu bola žiadosť, aby kohezná politika sa ľahko aplikovala na poberateľov a aby bola dosť flexibilná, aby sa mohla prispôsobovať zmeneným podmienkam. Väčšina členských štátov, ako navonok aj vo vnútri, ak sa niečo mu teda sme sa naučili z tejto krízy, tak sme sa naučili, že situácia sa vyvíja a niekedy sa dramaticky mení. A dnes vás môžem informovať, že to, čo som si myslel, tak sa aj stalo. A pokiaľ ide o reakciu na zmenené okolnosti, som veľmi rád, že Európsky parlament a Rada e, predložili posledné pozmenujúce návrhy k súčasnému nariadeniu, e, čím zaviedli isté opravné mechanizmy do súčasnej e, koheznej politiky a ja vám chcem poďakovať za taký kolektívny prístup, užitočný prístup v Európskom parlamente k tejto dôležitej téme. Spoločne sme mohli E, skompletizovať legislatívny e, proces tým najlepším spôsobom. Mm, verím, že členské štáty, ktoré utrpeli krízou, budú môcť tento nástroj v budúcnosti využívať. Pokiaľ ide o budúcnosť európskej koheznej politiky, dánske predsedníctvo sa rozhodlo pokročiť v rokovaniach o legislatívnom balíčku čo najviac a Vďaka podpore členských štátov Rada pre všeobecné záležitosti v apríli dosiahla všeobecnú dohodu o všeobecnom prístupe k šiestim tematickým blokom rokovaní. To je programovanie, predbežná podmienenosť, riadenie kontrola, dohľad a hodnotenie, dotácie a hlavné veľké projekty. A potom výsledky sú efektívnosť a flexibilita, to sú tie kľúčové slova, ktoré sa vinú tou predbežnou zmluvou o týchto šiestich blokoch. Dovolte mi, aby som tieto myšlienky trošku priblížil skôr, ako budem hovoriť o, pred, o procese, ktorý predchádzal ktorý predchádza eh, rade, ktorá zasadne v júni. Uvidíte, že Orientácia smerom k výsledkom a efektívnosti je záväzkom rady. V texte sa píše, ako sa e, určujú e, operačné programy. Budujú sa okolo cieľov, ktoré receptor chce dosiahnuť a členské štáty majú príležitosť prispôsobiť svoje programy zmeneným okolnostiam bez toho, aby opätovne museli predkladať e, tieto zmeny na revi- a, a takto pozmenený návrh e, revíznej komisii rady. Orientácia na výsledky a efektívnosť môže byť obsiahnutá aj v texte o kontrole a riadení. Tam treba garantovať, aby konkrétne projekty prispeli k dosiahnutiu tých výsledkov, ktoré máme v úmysle dosiahnuť a rovnako je potrebné, aby kohezná politika e, stratila túto svoju reputáciu, že sa len veľmi ťažko spravuje a riadi. Máme tu tému proporčnej kontroly a techniky a tie môžu veľa urobiť. A takisto e, orientácia na výsledky flexib- a flexibilita to sú kompromisy, ktoré sme dosiahli v, bloke, v bloku predbežnej kontroly ex ante my sme e, túto podmienenosť prispôsobili tak, že je oveľa viac orientovaná na tie faktory, ktoré priamo súvisia s efektívnosťou kohezných výdavkov. A vlastne toto všetko je vystavené aj inflácii. To isté je obsiahnuté aj v kompromise ohľadne bloku, ktorý sa týka dôležitých projektov. Tu členské štáty schválili overovanie, predbežné overovanie kvality projektov prostredníctvom iniciatívy Hasper ako istú pridanú atraktívnu ho, pridanú hodnotu A túto kvalitu kontroly predtým už vykonávala komisia. Táto kontrola by mala umožniť garantovať vhodnú aplikáciu týchto projektov. Členské štáty rovnako budú mať potom vlastne úžitok z, te, z toho z skúsenosti Európskej e, banky pre, investičnej pre investičné banky. To sa týka aj posilnenia hodnotenia. Opätovne tu vidíme kombináciu na výsledky, efektívnosť a zjednodušenie postupov. Moje hodnotenie je, že tieto body rady, ktorá zasadala v apríli, vytvorilo, boli vytvorené tam veľmi pevné bázy pre e, konkrétnejšiu, jednoduchšiu a priateľnejšiu koheznú politiku. Preto je dôležité, aby parlament tieto prvky prijal pozitívne. Ešte jednu vec treba povedať jasne. Nezastaneme tu. Naše predsedníctvo ešte neskončilo. My ešte máme stále na stole viaceré projekty a budeme na nich pracovať do konca júna. Pokiaľ ide o júnový, júnový summit a radu, tak chceme vytvoriť tematické koncentrácie, chceme sa venovať tematickým koncentráciám a generovaniu zisku. E, tieto témy spomeniem jednu po jednej. Poprvé, finančné nástroje sú dôležité najmä v období, keď e, dochádza k rozpočtovým škrtom a čoraz častejšie e, je finančný sektor vystavený stresu. Toto by malo umožniť členským štátom jednoducho zabezpečiť zdroje na kohéziu a pritiahnuť aj zdroje z dodatočných zdrojov, napríklad od privátnych investorov a to všetko za účelom vytvárania zamestnanosti a rastu. Aj teraz rokujeme o pozmenujúcich návrhoch E, ohľadne skvelého návrhu komisie tak, aby sme umožnili, aby európska politika rastu, ako napríklad disponibilita rizikového kapitálu pre malé a stredné podniky, ktoré prinášajú inovácie. No a musím povedať, že veľmi dobre e, ideme dopredu a dúfam, že parlament bude s nami spolupracovať. Po druhé, operácie, ktoré spôsobujú zisk, Všetci, ktorí sa týmito otázkami zaoberajú, vedia, že súčasné nariadenia je veľmi ťažké aplikovať. Keď sa pozrieme na návrh komisie, ten je dobrý a my hľadáme viac možností zjednodušenia a presadenia e, zjednodušených postupov namiesto e, vymýšľania komplikovaných vzorcov. Nebude to len zjednodušenie, ale zvýši sa aj orientácia na výsledky a efektívnosť politiky. Je dôležité, aby pravidlá boli od samého začiatku dobre urobené, lebo to potom podporuje e, tvorbu e, príjmov, rastu, zisku a vlastne peniaze z kohézie budú môcť byť dlhší čas spravované a to povedie e, k rastu zamestnanosti a reálnej ekonomiky. Radi by sme tiež zjednodušili partnerstvo privátne verejné, pretože to je evidentný spôsob, ako, e, nar, ako zväčšiť verejné zdroje e, tým, že sa tam pritiahnú aj privátne investície, a to najmä v rámci privátne, e, ko- koheznej politiky. Všetci súhlasia s potrebou dosiahnuť kritickú masu tak, aby sme sa vyhli efektom rozpustenia a aby sme kohezné peniaze minuli na strategické ciele a aby sme podporovali rast a zamestnanosť. V tejto chvíli sa rokuje o návrhu komisie, aby sa výdavky sústredili na inovácie v malých a stredných podnikoch a na klimatické zmeny a ich zastavenie. Hlavná výzva je, že aby sme mali e, schopnosť reagovať a prispôsobiť sa bez toho, aby sme nariadenie nejak veľmi menili. To je ten hlavný princíp a toto a v tomto zmysle rátame aj so spoluprácou Európskeho parlamentu. V apríli názory na rade boli rozličné, pokiaľ ide o odporúčania e, na jednotlivé reformy národných programoch. Teraz my skúmame rozličné možné riešenia tejto otázky. Drahí kolegovia, veľmi rád vás informujem, že rokovania v Rade sú charakterizované spoločnou vôľou v tom zmysle, aby pravidlá pre budúce pláno, obdobie bol, plánovania boli jednoduchšie, prúznejšie. My sme nakoniec už preukázali spolu s našimi pre, poľskými predchodcami a s našimi cyperskými E, následníkmi. Chcel by som vyjadriť obdiv tvrdej práci a výsledkom poľského predsedníctva. My by sme, my sme si naozaj nemohli želať lepších predchodcov a som presvedčený, že aj cyperské predsedníctvo e, si úspešne poradí E, s výstavbou na základoch, ktoré boli postavené v minulom období. Rovnako vítam spoluprácu medzi parlamentom a našim predsedníctvom v celej sérii politík vrátanie politiky rastu. Rovnako chcem poblahoželať komisii k spolupráci, ktorá bola úzka a úspešná počas celého danského predsedníctva. Rady a konštruktívny prístup v okamihu, keď sa hľadali kompromisy, si vysoko ceníme. Takže, dámy a páni, eh, v tento takmer letný deň vám chcem poďakovať za pozornosť a eh, porad vás vypočujem, rád si od vás vypočujem komentáre a pripomienky. Ďakujem pekne, pán minister, a teraz otváram priestor na diskusiu, pán Lambert, potom Konstanc a všetci, ktorí chcú prehovoriť, prosím, dajte nám znamenie, aby sme mohli rozdeliť disponibilný čas. Lambert, máš, máte slovo. Ďakujem za veľmi živú prezentáciu. Chcel som veľmi unavený po celom dni eh, hlasovaním ktoré sme mali a veľmi formálnym stretnutím o výskume inovácií, o sy- synergiách v, medzina- v regionálnych fondoch, čiže vy ste nás podľa mňa prebudili s vašim prejavom. Hovorilo sa tam o vzťahoch, ale veľmi nie o obsahu. Máme dobré vzťahy, ale neboli rokovania v regii pracujeme, rada pracujeme, my pracujeme na svojom vlastnom piesku a pokiaľ ide o spoluprácu, tak e, to mohlo byť lepšie, si myslím. Teraz e, sa dostávame do fázy teda parlamentu 9. júna budeme v, hovoriť o tejto veci s radou a dnes ráno sme mali stretnutie s pánom komisárov, ktorý na naše otázky na našu otázku, ako ďaleko ste, sú tu nejaké dohody s radou. On povedal, že žiadna dohoda nie je, pretože komisia má e, vlastný e, názor, to je jasná pozícia a teda na strane parlamentu aj rady sa dosiahol pokrok na vašej aj na našej, ale musíme začať rokovať o celej tejto veci a to je dôležité si uvedomiť. Teraz e, teda máme poprvýkrát úlohu spoluzákonodarcu, spoluzákonodarcu, čiže pre parlament je toto veľmi dôležité. Takže sadíme si za rokovací stôl. E, to sa týkalo dánskeho, teraz cyperského predsedníctva. Dnes ráno e, sme hovorili aj o tom, ako viacročný finančný rámec e, je spojený so spovednosťou nášho výboru. Toto je kľúčové a mali sme možnosť o tom hovoriť. Takže poznáme túto tému, ale Neodstránilo to obavy parlamentu, pretože nikto nevie, čo sa stane v tých záverečných rokovaniach v júni. Ešte stále e, je to taká rokovacia skrinka, ale je to čierna skrinka, takže čo tam bude, čo tam je vložené e, v, z pohľadu zodpovednosti, čo je v tejto skrinke, možno, že to z pohľadu zodpovednosti nebude až také jasné. Mohli by ste o to komentovať? Má pán Hán pravdu? Sú tieto rokovania otvorené a s všetkou zodpovednosťou? A aký je váš názor? S tým zvyškom úplne súhlasím. Reorientácia fiskálnych problémov, nasledujúce investície do rastu a zamestnanosti, ktoré nás čakajú. A z tohto pohľadu je trochu je dôležité, aby v júni kohezná politika a všetky s tým spojené nástroje boli viditeľné, pretože my e, sme jedným z, najväčším, z najväčších nositeľov investícií v tomto rámci pre výskum a to nás môže dostať ďaleko. Je to nástroj, ktorý je v rukách komisie a parlamentu a rady. Čiže malo by to byť niekde viditeľné a nie len nejaká pripomienka, o ktorej počujeme tu alebo mimo tejto inštitúcie, že by sme mali lepšie využívať prostriedky. Myslím si, že fondy sú už teraz zásadné v našich krajinách, že sa musí investovať. Takáto je realita pre štrukturálne fondy z pohľadu inkluzívnej práce eh, v ráde v júni. Takéto niečo bude veľmi vítané. Ďakujem. Ďakujem. Konstanza Král. Ehm, Ďakujem pekne, pán minister. Naozaj ste tu nám poskytli presvedčivé vystúpenie naozaj aj ste vlastne poukázali na dve rôzne stránky koheznej politiky. Um, aj na jednej strane je ten celý legislatívny balíček, o čom rokujeme v parlamente, ale zároveň aj tá finančná stránka, pretože bez e, peňazí môžeme rozmýšľať, koľko chceme a nič nefunguje, alebo nebude to nič platné. Ale E, ja si myslím tiež, e, že z toho, čo ste povedali, som si všimla teda, že na rade možno, že sa trošku už aj ako si posúva to myslenie, že na jednej strane síce je treba zabezpečiť šetrenie, ale tiež je treba zabezpečiť aj impulzy pre rast myslím si, že keby som urobila ešte krok ďalej, tak myslím si, že mm, jediné možnosti, ktoré, odkiaľ by, moži, by mohli byť peniaze pre rast a za vyššiu zamestnanosť, práve to je jadro koheznej politiky. A myslím si, že práve aj vy ste povedali, že v čase, kým ešte ste ako E, dánske predsedníctvo, že budete na tom pracovať, ale aj v čase, keď vám už teda vyprší vaše dánske predsedníctvo, ale ako členský štát, že sa budete angažovať za to, aby sa kohezná politika použila na investície, pretože práve je to veľmi zmyselný spôsob uplatňovania peniazy, e, verejných peniazí z daných poplatníkov. Potom ďalšia vec, o čom tiež budeme na najbližšom čase rokovať. E, to sa týka samotného obsahu jednotlivých nariadení. Myslím si, že um, keď e, nebudeme sa teraz zvenovať tomu, že to, čo je čierna skrinka, je čierna skrinka, to, to otvárať nebudeme, ale napriek tomu e, tu bude um, zaujímavý vývoj a viem si dobre predstaviť, že um, niektorými návrhmi rady sa určite budeme pomerne rýchlo vedieť dohodnúť alebo ich spoločne tie myšlienky rozvinúť. Mám za to, že napríklad v rámci spoločného strategického rámca určite nájdeme spôsob, ako budeme spolupracovať, alebo napríklad v otázke tej výkonnostnej rezervy, performance reserve, alebo potom niektorých iných otázok. Z toho, čo ste povedali tiež, sú niektoré body, kde nemáme spoločný názor. No, myslím si, že um, tu ide aj o ten etický kódex, aj o to, aj tie zmluvy, partnerské zmluvy, aby to boli akési len nejaké také akési dohody, to je napríklad sporné, potom tiež ex ante kondicionalitu považuje rada za príliš ambivalentnú, čiže na jednej strane to treba mm, to podporiť, na druhej strane um, dosť tak aby nedošlo teda k mm, nejakej diskriminácii, k mm, prístupu k prostriedkom e, na báze rodu alebo na báze postihu a podobne. To by rada chcela škrtnúť takéto podmienky k antikondicionality a my s týmto nesúhlasíme, ale myslím si, že určite by sme mali naďalej spolu rokovať a jednoducho cieľa vedome pracovať v prospech cieľa a myslím si, že keď eh, budú um, myslím si, že keď budeme rokovať, tak určite sa nám podarí dosiahnuť eh, dohodu, ale nechcem, aby sme eh, teda každý trvali na tom, že túto čierne skrinky, ktoré sa jednoducho nesmejú otvárať, takéto čierne skrinky nám nesmú brániť v ďalšej diskusii. A v rokovaní a vy ste tiež e, povedali, že sa budete angažovať aj za to, aby boli privilegia parlamentu zachované alebo do, e, vypočuté. A to by, za to by som chcela poďakovať, ale tiež by som chcela povedať, že vzájme nás všetkých musí byť pripraviť takú koheznú politiku, ktorá bude e, dobrá pre všetky regióny v Európskej únii, ktorú budú môcť aj tieto regióny dobre využívať a myslím si, že mm, to je aj cieľom našho Európskeho parlamentu všetkých a dúfam, že budeme v budúcnosti dobre spolupracovať. Predsedajúca, ďakujem ešte Ríka Maner, dúfam, že budeš stručná. Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi ministrovi za vynikajúcu prezentáciu. Tak ako povedala predrečnička, výborne sa to počúvalo, alebo predrečníci povedali, a je dobre, že vidíte koheznú politiku ako politiku investícií a my dúfam, že takto budete pokračovať aj na rade a budete aj brániť e, koheznú politiku práve v tomto zmysle. E, e, tiež súhlasím aj s tým, čo povedal pán pán Nistelroj, že máme množstvo informácií z rady, ale keď už ide o niečo konkrétnejšie, to by mohlo byť trochu na lepšej úrovni. Aj, čiže čo sa týka spolupráce medzi parlamentom a, spolu, a radou, je to trošku také um, vágne. Ja by som teda chcela spýtať, aká je momentálna nálada na rade z hľadiska eh, časového harmonogramu, rámcového programu, aký časový tlak teda tu je vyvíjaný pretože niektoré krajiny sú za teda to 10-percentný 10 škrt v rozpočte a podobne. Či už viete, že kde by asi mohli byť tie škrty, či ste ochotní teda pod, e, bojovať za koheznú politiku. Ja by som takisto chcela hovoriť o takých problematických oblastiach e, na rade predsedajúca. Pán minister, možno by ste mohli teraz odpovedať na týmto trom prvým ročníkom. Potom možno mať nejakých ďalších. No, určite v prvom rade ďakujem za vaše milé slova ohľadom môjho dnešného úvodu. Naozaj sa ma to veľmi príjemne dotklo, pán Fan Nistelroj, keď ste povedali, že možno sa môžeme poučiť z tejto skúsenosti tým, že budeme ešte viac spolupracovať v budúcnosti. To je zrejme tak, je to zrejme pravda. Myslím si, že obe strany sa o to snažia úprimne, ale možno, že sa z tejto skúsenosti môžeme poučiť a dánske predsedníctvo určite bude chcieť spolupracovať s nasledujúcim predsedníctvom a parlamentom. Je tiež dôležité povedať, že Máme tu cyklus e, príjmania rozhodnutí, viacročný finančný výhľad a rokovania, rokovacia skrinka. O tom sa zmienili viacerí rečníci ako o čiernej skrinke. Ja teda na, s tým nesúhlasím. Pracujeme na tom ale a máme kontakty s parlamentom a ja by som vás chcel by som tento výbor informovať, že pred každým stretnutím Rady pre všeobecné otázky sa stretávame so zastupcami vášho parlamentu pod vedením pána Lamasura, kde rokujeme a prinášame posolstvo z parlamentu priamo na stôl ministrov. Čiže je tu interakcia medzi parlamentom a predsedníctvom a radou. Otvorene hovorím, že medzi žiadnym predsedníctvom a parlamentom nebola užšia spolupráca v rámci viadročného finančného výhľadu. A ja som na to hrdý. Je to tiež signál úzkej spolupráce, ktorý si želáme mať a rokovacia skrinka sa pripravuje na mm, diskusie v rade koncom júna a my si veľmi dobre uvedomujeme a to je tiež Vyplýva to z toho, čo povedal pani Krell a ostatní. To je jasný prísľub, že si mm, uvedomujeme, že je tu spolurozhodovanie, že musíme rešpektovať inštitúcie rady aj Európskeho parlamentu a teda aj komisiu. Očakávame, že parlament formuje svoje rokovacie stanovisko k viadršnému finančnému výhľadu tak, ako ho musí formulovať rada. Keď hovorím o rokovaniach, o rokovacom základe, tak to nie je náhoda. Toto jasne vysiela signál, že na čom sa dohodne rada, nie je záverečný verdikt potom prichádzajú rokovania s parlamentom. No, tak, ako to definuje Lisabonská zmluva. A to musíme urobiť e, preto, aby sme rešpektovali e, naše vzájomné úlohy. Teda veľmi dobre si to uvedomujeme a v rade Tiež musíme definovať našu rokovaciu pozíciu pred tým, ako rokovania začnú. Myslím si, že toto je dobrý spôsob e, riešenia. Týka sa to aj ďalšieho pripomienky, ktorá odznela, či chceme využiť VFE e a kohezné fondy tak, aby sme dosiahli rast a zamestnanosť? Áno, toto chceme. Viaceré z projektov už viedli k rastu a vytváraniu pracovných miest. Domnievam sa ale tiež, že musíme byť navzájom sebe úprimní a spýtať sa, či môžeme urobiť niečo ešte lepšie ako v minulosti. A ja očakávam, že tento výbor, členské štáty a komisia povedia, áno, môžeme ešte zl- sa ešte zlepšiť Každé euro sa môže vynakladať tak, aby to boli správne projekty, aby rast a pracovné miesta e, plne využili tento potenciál. To je naša spoločná zodpovednosť a v tomto duchu dánske predsedníctvo je veľmi spokojné, že tu máme teraz ten viac úrovní e, prístupu Nejde iba o úspory, ale aj o rast a tvorbu pracovných príležitostí. Jedno bez druhého nie je možné počas danského, poč, podľa názoru danského predsedníctva. Čiže teda z tohto pohľadu áno, Európa musí pracovať. To je, to je moto dánskeho predsedníctva a teraz e, je to programom týchto mm, mesiacov danského predsedníctva Pani Menár povedala, alebo pýtala sa, kde sú tie rozdiely, kde je tá nezhoda v rade. Kde bude to centrum VFE, VFV? Tak som pochopil túto otázku. Musíme povedať, že dánske predsedníctvo čo sme počuli od viacerých členských krajín z komisie a tiež z parlamentu, by bolo predčasné v tejto fáze Preto budeme mať teda viacej času aj pre parlament rozhodnúť, kde chcete alokovať prostriedky a kde bude to správne jadro. Preto teda v tomto rokovacom balíčku dnes vám ešte nemôžem povedať, e, aké budú čísla, pretože toto ehm, bude neskôr predmetom správy predsedníctva. My poskytneme komplexnú skrinku, ale bez čísel. Tieto prídu počas cyperského predsedníctva. Preto nemôžem povedať, či, budú, či tam budú škrty v návrhoch komisie a ak áno, koľko to bude. Ale nie je tajomstvom, že v rade sú v podstate dve stanoviská. Tí, ktorí si myslia, že návrh komisie je v poriadku a nemôže to byť ani o euro menej. A tí, ktorí si myslia, že je tam asi 100, že to je asi o 100 miliard vyššie, ako by malo. A máme pred, teda mali sme stretnutie rady pre všeobecné otázky, pozície sú jasné, nezmenené, čiže bude to bitka až do konca. Bude to bitka v rámci rady a zrejme aj medzi radou, parlamentom a komisiou. To nie je žiadne prekvapenie, takto to vyzerá, ale nestane sa to počas dánskeho, ale počas nasledujúceho cyperského predsedníctva, pretože úloha ktorú sme mali, je poskytnúť rokovaciu skrinku pre, na jún a naši cyperskí priatelia dokončia túto prácu v druhej polovici tohto roka. Ďakujem kolegovia. Máme 5, 5 rečníkov ak si chcete vypočuť pána ministra, tak každý dostane minútu. Dnes už hovorí, že nie. François Alfonzi, chcete hovoriť? Čiže máme troch rečníkov, Oldžich. Takže minúta a pol, ak chcete nechať priestor aj pre ministra. Vážený pán minister, vysoko si cením vašu snahu o celkové zjednodušenie politiky súdržnosti a zvýšenie miery flexibility zvlášť v oblasti prevodu prostriedkov medzi menej a viac rozvinutými regiónmi. Vedeli by ste si predstaviť zvýšenie tejto flexibility napríklad na 10 A druhá otázka. Metody Leaders to je program obnovy vidieka táto metóda sa osvedčila, ale je tam málo prostriedkov. Rozšírenie do operačných programov politiky súdržnosti si bude vyžadovať väčšie nároky a je potrebné, aby smerovanie týchto skupín bolo v súlade so stratégiami, ktoré si na tom území vytvorili jednotlivé samozprávy, či už miestne alebo regionálne. Ďakujem. E, Ana Miranda. Miranda. Ďakujem, pani predsednička, pán minister. Vysvetlenie, ktoré ste poskytli k účasti regiónov, ako aj k celej štruktúre, ktorá je iná v jednotlivých členských štátoch, mi ne, nepripadala veľmi hlboká, pretože ste nešpecifikovali možno kvôli nedostatku času, ako bude vyzerať asociačná dohoda a aké sú potom rozdiely v rade, pokiaľ ide o rámec reprezentácie jednotlivých členských štátoch. Myslíte si, že regióny by sa mali vo všetkých štátoch zúčastňovať na príprave, implementácii, monitoringu a vyhodnocovaní programov, alebo budú len akýmisi divákmi. Ďakujem. Maria Irigoyen. Maria Irigoyen. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem, pán minister, za vyčerpávajúce informácie. Chcem vás požiadať o niečo. Budúci summit v júni bude tom, ktorý e, sa spája s nádejami mnohých európskych občanov, že európska politika sa obráti k ním. Zdieľam s vami, že v súčasnosti rad a zamest- rast a zamestnanosť sú nevyhnutné a preto moja žiadosť a prozba dánskému predsedníctvu je, aby spustili plán, keď už alebo nejakú cestovnú mapu na tvorenie pracovných miest, aby sa táto kríza prekonala, lebo toto je hlavná výzva, ktorá pred nami stojí a zároveň to je príležitosť a chcem poprosiť danské predsedníctvo, aby nesklamalo toľkých Európanov, ktorí očakávajú, že e, budúci summit sa uzavrie s cestovnou mapou rastu. Ďakujem. Uh, so if, um, nobody Predsedajúca, takže keď eh, nikto nežiadal slovo ďalej, tak dám slovo pánovi ministrovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Čo sa týka otázky o rozdeľovaní prostriedkov medzi regióny, myslím si, že zavedenie prechodných regiónov eh, je skutočne otázkou takou, že kto platí za koho a určite nie je prekvapením teda, že sú na to rôzne názory. Pravdepodobne rozhodnutie padne, keď bude už mm, konečné rozhodnutie o viacročnom finančnom rámci, pričom sa vezmu do úvahy jednotlivé e, situácie jednotlivých regiónov s prostriedkami, ktoré budú k dispozícii. Ja neviem, či myslím si, že teraz sa nedá dostať do, e, e, detálnejšie do tejto témy, pretože jednak je to veľmi citlivá téma a, a je, je treba zabezpečiť správne správne, spravodlivé riešenie, ale, ja zúistujem o tom, že v, v rámci spolupráce som si poznamenal všetky vaše názory, ktoré ste tu dnes vyjadrili. Keď hovoríme o partnerstve a princípe partnerstva a aký vplyv e, to má e, na tých, ktorí sa to dotýka, to je samozrejme len prirodzené. Keďže ja pochádzam z krajiny, ktorá má vysokú tradíciu konzultovania. E, pre mňa je to úplne samozrejme. A keďže ja sám som aj bývalým starostom, tak viem, že koľko sa dá e, získať na národnej úrovni, keď za sebou komunikuje miestna a regionálna úroveň alebo všetky úrovne medzi vlády, keď spolu komunikujú. Myslím si, že čím viac energie, čím viac mozgov, čím viac dobrej vôle, to je všetko keď sa nevyužije, tak e, sa prepadnú výzvy e, ktoré tu sú na miestnej a regionálnej úrovni. A ja si myslím, že tieto úrovne sú práve aj tie úrovne, ktoré sú najbližšie k občanom, ktoré aj vlastne implementujú všetky politiky ale zároveň tak členské štáty, ako aj zúčastnené strany majú samozrejme svoj záujem o tieto programy, že by tieto programy neboli len administratívnou záťažou, ale aby to prinieslo výsledky. Na, na z, z rade pre všeobecné otázky bolo prijaté, že je treba um, pre, za, um, uplatňovať aj rôzne um, národné systémy a tradície Eh, ja si myslím, že tu je treba zabezpečiť dobrú rovnováhu, ale uvidíme, že či sa nám podarí schváliť to, čo máme na stole, pretože toto je v našom spoločnom záujme. A čo sa týka poslednej otázky, že či dánske predsedníctvo. Tak ako sa to pýtala pani Ingojen že či dánske predsedníctvo predloží stratégiu pre rast a zamestnanosť. My to neurobíme sami, ale budeme úzko spolupracovať eh, s predsedom rady, pánom Rompujom. A tak eh, ako už eh, formulovali to, čo bolo formulované na neformálnom samite, to je veľmi dôležité pre nás, pretože to to je základ toho, čo zabezpečí um, rast, alebo balíček toho, čo zabezpečí rast a zamestnanosť. A budeme úzko spolupracovať s predsedom Van Rompuyom, pretože my musíme zabezpečiť rast a zamestnanosť. Máme 25 miliónov nezamestnaných, 5,5 milióna z nich sú mladí, ktorí tu už, to už docnilo viackrát. To je v podstate test kde nemôžeme nejaké medziinstitucionálne žabomyšie vojny medzi parlamentom, radou a e, komisiou. Toto nás nemôže zastaviť v tom, aby sme urobili tú správnu vec, to je dosiahnuť fiskálnu konsolidáciu, ísť ruka v ruke s rastom a zamestnanosťou. Takže to je tá naša hlavná úloha dánskeho predsedníctva ešte na najbližších alebo tých zostávajúcich týždňoch, ktoré ešte máme my počas nášho predsedníctva. A potom naďalej budeme pokračovať e, ďalej v podpore tejto práce, ako už kvázi obyčajný členský štát ale verím, že po rokovaní alebo po stretnutí v júni, e, že budete môcť povedať, že áno, vy ste nás počúvali a že my sme dokázali spojiť naše sily. To je cieľ dánskeho predsedníctva a o to sa aj usilujeme a v tomto zmysle E, jasne hovorím, že my to neurobíme sami, potrebujeme podporu všetkých členských štátov, podporu komisie, ale úplne najviac potrebujeme podporu Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Predsedníčka. Predsednička. Samozrejme, ďakujeme pekne za vaše predsedníctvo. Chcela by som vám ale pripomenúť, že keď sme mali toto stretnutie aj so spravodajcami, aj s vami, sme sa dohodli, že ešte pred koncom predsedníctva príde Stefan Jukus medzi nás, aby nám porozprával o tom, čo sa vám podarilo dosiahnuť a tak ďalej. Takže to, to, to teda z rady. Um, pán minister, ja to môžem len potvrdiť. Jediný problém, ktorý som ja, že Stefan chcel robiť moje vystúpenie, takže Stefan príde na budúce vás informovať o výsledkoch. Ďakujem pekne. Predsednička, ktorá sa schôdza končí a začíname o deviatej. Prosím vás, príďte na 9.